Dobré ráno, začneme naše zasadnutie. Chcem vám len pripomenúť, že e, táto schôdza sa vysiela na webe a ak nemáte pripomienky, tak považujeme program za prijatý. A dnes budeme opäť preberať otázku počítačových útokov, lebo pred pár mesiacmi sme si objednali štúdiu o počítačovej bezpečnosti a autor tejto štúdie, pán Dimurk a pán Timber Clark, Tirma Clark, prednesú svoje závery a zistenia. Okrem toho sme pozvali pána Vila Longa, ktorý e, je zastupujúci vedúci útvaru e, v e, Európskej zahraničnej službe, ktorý nám bude hovoriť o tom, aké pri, opatrenia prijali na ochranu EÚ pred počítačovými útokmi. A nakoniec Európsku komisiu zastupuje a budeme očakávať jeho pripomienky. Počítačové útoky e, sú záväzná činnosť, e, ktorá sa uznáva ako e, veľká hrozba v stratégii EÚ z decembra 2008 a členské štáty EÚ a mm, EÚ ako taká sa snažia chrániť. NATO is doing proti počítačovým útokom um, a NATO robí to isté uh, so svojím uh, centrom excelencie v Taline a nakoniec USA teraz uh, chcú začať posudzovať počítačové útoky ako vojnové činy a chcú v súhľade s tým konať. Hovoríme o počítačovej vojne, ale ťažko je zistiť často, kto sú tí útočníci a preto je ťažké reagovať. Zatiaľ na to eh, vylúčilo, eh, že mm, počítačové útoky sú predmetom článku 5, ale na to sa snaží posunúť svoju odolnosť proti takýmto útokom tým, že vytvoria útvar eh, boja proti útočníkom, ktorý sa bude snažiť nájsť spôsoby, ako odolávať takýmto útokom. V tejto debate sa budeme snažiť nájsť usmernenia o tom, ako sa chrániť proti e, týmto počítačovým útokom. Najprv si e, vypočujeme autorov tejto štúdie, pán Kimara, pán e, Klár. Good morning, ladies. Ďakujem za tento vod. E, ja som volám Alexander Klimburg a som z Rakúskeho inštitútu zahraničných vecí a ďakujem, že ste nám dali príležitosť prezentovať našu štúdiu môj kolega eh, Timar Klar, autor štúdie eh, States, or if we are going... Um, budeme používať náš názov, ktorý sa volá tiež uh, eh, Cyber Security a Cyber Power koncepcie a schopnosti pre konanie v EÚ. Je tam um, malý rozdiel v uh, týchto názvoch. Jedna sa týka skôr počítačovej vojny a druhá počítačovej sily. My e, uvidíme, aký je ich rozdiel a táto prezentácia nie je celá v dokumentoch, budete si ich musieť e, prečítať, ak to chcete presnejšie vidieť. No, my uvidíme pár kľúčových bodov v našej prezentácii. Ďalej. Na začiatok musím uviesť e, podstatné pojmy Nejednoznačnosť eh, v kyberpriestore je realita všetko nejednoznačné, ani eh, nemáme spoločný pravopis. Eh, keď hovoríme o kybernetickej vojne, nie je tam ani norma, ako ju nazvať, ako ju písať. A to nám hovorí veľa o povahe kybervojny a kyberbezpečnosti. Nie sú tu pravidlá, sú štátni hráči, neštátni hráči, zločinci a je veľa medzi týmito definíciami, nie sú spoločné definície. Kybervojna znamená hm, tri rôzne veci dvom rôznym ľuďom a dnes budeme hovoriť o niektorých týchto definíciách. No sú tu aj ďalšie pojmy, ako napríklad informačná vojna, informačné operácie a podobne a e, tieto nie je ľahké nájsť. Sú tu spoločné otázky. Vieme, čo sa pýtame, chceme skúmať e, kyber um, silu a kybervojnu. A aké sú tu ďalšie citlivé otázky. Niektorí si možno myslia, že musíme sa odvolávať na kybervojnu čo najsilnejšie, aby sme vyslali signály a niektorí si myslia, že akýkoľvek útok alebo vojna e, je skalačná. Ja e, som člen e, Európskeho inštitútu zahraničných vecí, tiež som poradca rakúskej vlády, ale v tomto mene nehovorím, ale hovorím len ako zastupca občianskej spoločnosti, takže sa vyjadrujem len vo vlastnom mene. Teraz pár základov. Hovoríme o mnohých aspektoch informačných operácií, aby si to všetci uvedomili. My tu hlavne posledzujeme oblasť, ktorá sa volá operácie počítačových sietí a tie pozostávajú z troch hlavných e, m, útvarov. Sieť na m, počítačové siete, využívanie počítačových sietí, ktorá sa letie špionáž a obrana počítačových sietí. Útok na počítačové siete však je len jedna definícia, takže aby e, sa e, vykonal útok na cena a niekedy je nutné robiť aj cen E. Preto je e, nutné rozlišovať, čo to znamená Nemôžeme to vidieť, neviem ako to dobre vidíte na obrázku, ale v pravo hore vidíte niektoré rôzne postupy a taktické a softwarové nástroje, ktoré sa mm, používajú na kyberútoky. Rád by som hovoril viac o sile, pretože vojna z mnohých e, dôvodov sa má používať len opatrne, ale mm, vojna alebo vedenie vojny sa používa len ako metafora. Ja mám lepšiu e, metaforu a to je kybersila a tá nám umožňuje podchytiť mnohé aspekty, ktoré sú v kybervojne, ale tiež nie sú. Napríklad máme e, tu informačné operácie, o ktorých sme hovorili predtým, to je vojenská definícia kyberútoku. Vidíme tu napríklad opäť um, operácie počítačovej siete a útoky a máme tu tiež psychologické operácie. Kybervojna, informačná vojna. Strongly. Next, please. However, the, uh, the real point is, is that cyber power a ide o to, že kybersila to všetko zahrňa, kybersila tiež zahrňa rôzne man... Už sa mi to stalo predtým, tak sa ospravedlňujem tlmočníkom, že hovorím rýchlo. Kybersila e, obsahuje mnoho mandátov v informačnej vojne a kybervojne. To je dôležité, pretože keď hovoríme o kybervojne, musíme ale nemusíme myslieť na vojenský mandát. Medzištátny konflikt v kyberpriestore zahrňa rôzne mandaty, napríklad e, internetovú vládu, ako sa internet spravuje, komunikácia, ako vlády predkladajú politiku a prezentujú potom mm, počítačová trestná činnosť a pravidlá pri zvládaní kyberkonfliktov, napríklad Ženevský dohovor a teroristické otoky, takže je to mnoho mandátov, ktoré sú predmetom e, tejto kybersily a ktoré nevždy sa dajú riešiť s pojmom e, kybervojna. Toto sú témy, ktoré sú pre ministrov Teraz budem hovoriť o kľúčových e, charakteristikách. Veľký problém všetkých e, konfliktov v kyberpriestore je e, nedostatok atribútov. Je ťažko zistiť, kto vykonal kyberútok. Niekedy sa to dá následne, ale nie je možné to robiť zatiaľ, čo útok prebieha. Ak ho robia múdro. Takže ťažko vidieť, či e, trpíte e, kyberútokom alebo teroristickým útokom. Toto je ťažké, pretože um, využívanie počítačovej siete, e, teda špionáž, je um, predpokladom um, pre kyber um, útok. Teda keď hovoríte, že to nie je bezpečnostná hrozba, tak samo o sebe nie, ale e, e tie isté cesty, ktoré sa používajú na e, kyberšpionáž e, sa môžu využiť na logickú bombu alebo spôsoby, ako e, vykonávať e, kyberšpionáž. Ďalej veľmi dôležité pojmy, ktoré sa vyskytujú, je, že sú dva rôzne prístupy k kybersile a kybervojne. Jedna je odolnosť a druhá je zastrašovanie. Odolnosť e, sa tu definuje ako schopnosť e, odolávať vonkajším úderom a e, tiež odolávať a zabezpečiť a globálne prebieha veľa rôznych debát o odolnosti a odstrašovaní väčšinou z tejto debaty prebieha v USA, pretože tie um, tomuto polu dominujú, aj finančne. A k USA sa dostaneme o chvíľu, ale v Európe sme tiež hovorili o odolnosti a nie o zastrašovaní. Je však e, veľmi e, dôležité vedieť, že nemôžeme mať 100% politiku ostrašovania, nemôžeme mať 100% politiku odolnosti. Oni e, na sebe veľmi závisia a môj spoluautor a ja e, sa skôr zoberáme tou odolnosťou. No musíme pamätať na to, že trošku uh, odstrašovania je potrebné, aby sme mali aj odolnosť. Teraz hovoríme o uh, hlavných troch e, kyber silách. Podľa mňa kínske schopnosti uh, možno použiť ako vnútorná odolnosť sú silná kybersila vo vojne, vo armáde ale tiež sú veľmi silné rozdiely medzi tým, čo sa deje e, v rôznych útvaroch e, generálneho štábu a armády. Čo sa týka týchto obranných e, schopností v Číne, tie sa sústredujú v armáde. Rozdiel v Číne je ten, že sa im podarilo vykonať to, čo sa nazýva nevydané posilnenie v ich IT systémoch a to urobili tak, že sa snažia nahradiť ich operačné systémy. Windows zakázali, urobili svoj e, vlastný operačný systém a vlastné mikročipy, ktoré nemožno zasiahnuť a tiež mnoho ďalších obranných mechanizmov. Čo ešte dôležitejšie, majú e, veľmi veľký program cenzúry. Takže je tu veľmi významná časť e, bezpečnostných síl, ktorá sa venuje dohľadu nad internetovou činnosťou v Číne a internetovou činnosťou mimo Číny, takže je to veľký firewall. Dôvod je jednoduchý, pretože podľa úradníkov Čína má 415 miliónov užívateľov internetu a z nich e, majú 200 miliónov blogov. To je dosť e, vysoký pomer medzi užívateľmi a blogmi a to vám ukazuje, aký e, rozvíjajúci sa je priestor e, na internete v Číne a to je asi tiež najväčšia bezpečnostná obava pre čínsku komunistickú stranu a oni sa nebude ničo viac. Nie lepší spôsob, ako spochybňovať ich autoritu ako na webe, takže oni e, sa usilujú e, kooptovať e, ľudí na internete, aby podporovali vládnu politiku. To robia mnohými spôsobmi a najznámejší je tá um, súťaž hackerov, kedy rôzne, rôzne skupiny hackerov sa pridávajú k armáde E, väčšina z tých vojenských e, schopností či sú obrané a to aj proti útokom zvonka, hlavne z USA a čo je najdôležitejšie, obrana proti útokom znútra. Majú veľa spôsobov, ako zabezpečiť svoje vlastné systémy proti čínskym hackerom, ale tiež sa veľmi starajú o to, aby zamestnali týchto čínskych hackerov a preto navrhujú programy, aby im umožnili útočiť na európske um, a americké a európske systémy, takže im povedia útočiť na nich a nie na nás. Ďalej, uh, ruské schopnosti, tie by som nazval ako meké odstrašovanie a tam je veľa rôznych spôsobov, ako to robiť, ale oni dominujú tiež e, veľa rôznych spôsobov, napríklad Rusko asi jedinečnú možnosť e, robiť dozor nad celým internetom, takže celá premávka na ruskom internete sa úplne monitoruje a nie je veľa štátov, ktoré to dokážu robiť, to je legislatíva SORM 2. Ďalšia vec, ktorú si musíme udomiť, je, že ruský kyber zločina trestná činnosť je na prvom mieste na svete ďaleko prečí ostatné. Takže 40 celkovej trestnej činnosti e, na svete robila jedna ruská kyberzločinecká skupina v roku 2007. Dnes už je to viac skupín. No, ruské kyberzločin je stále dôležitý. Predtým mali silné väzby na spravodajské spoločenstva, neviem aké to teraz. No teraz sú tu významné informácie z otvorených zdrojov o väzbách medzi týmto kyberzločinom v 90. rokoch. Tieto väzby sa používajú napríklad sieťou hackerov vlastencov, ktoré sú online ľudia a ktorí sú národnéri a ich eh, naberajú rôzne sily na to, aby zorganizovali útoky napríklad proti Gruzinsku a Estonsku. Niekedy sú to aj mladenecké skupiny, ktoré sa niekedy používajú na to, aby vynakladali tlak na vonkajších nepriateľov, ale častejšie aj na vnútorných nepriateľov, takže ruské schopnosti sú meké odstrašovanie, pretože to nie sú oficiálne schopnosti, lebo väčšina z ich sily spočíva v tom, čo nepoznáme, teda tie meké aspekty. Americké schopnosti sú práve naopak veľmi drahé. Táto tabuľka len naznačuje, koľko rôznych útvarov sa angažuje. USA mienia viac peniazy na kyberbezpečnosť a vojnu ako zvyšok sveta spoločne americké kyberoperácie sú väčšinou vojenské, to znamená, že sú operačne vojenské a sústredujú sa hlavne na vyradenie radarových systémov, ale tie sú hlavne obrané kvôli veľkosti USA a vojenských systémov sa investuje veľa peniazy na podporu tzv. globálnej informačnej siete a 80% týchto organizácií na zozname sú obranné organizácie. Ale keď e, tak veľa peniazy na to míňajú, majú stále problém s e, rozchodím odolnosti. To je stále problém USA. Teda USA mnoho rokov majú politiku odstrašovania. Teda ak nás zautočíte, to je jedno, koľko škody spôsobíte, lebo my um, urobíme odvetný úder oveľa tvrdší a nie len kybernetickými prostriedkami, ale diplomatickými a vojenskými. A toto je súčasťou politiky USA už mnoho rokov a je to priamo spojené s jadrovým odstrašovaním. Ako tá politika má fungovať e, v prípade potenciálneho kyberteroristu, to je neznáme. A druhá vec, ktorá sa diskutuje, je, že nevieme, že kto na nás útočí v priestore, takže je to ťažké zistiť čo je dôležité, že neštátny sektor je obrovský a nie je to len ochrana kritických e, informácií, ale tiež e, sa to dotýka priemyselnej schopnosti USA len ale časť toho je súčasťou vládnych programov, väčšina časť toho je mimo vládnych programov a je to samoregulujúce. Rád by e, som ďalej e, dal slovo kolegovi e, Klárovi, ktorý bude hovoriť o, potom o schopnostiach EÚ. Um, Dobré ráno, moje meno je Heidi Meklár a v rámci tejto správy zastupujem Estonský inštitút pre zahraničnú politiku. Všetko, čo teda poviem, je výlučne akademický názor a nie je možné ho pripisovať k oficiálnym alebo stotožňovať s oficiálnymi postojmi estonskej vlády. Keď teda hovoríme o kybersile, kybervojne a počítačovej bezpečnosti alebo počítačovej vojne, musíme pochopiť a ujasniť si, že väčšina z aktivít v priestore, kyberpriestore prebieha nie v rámci domeny štátu, ale v rámci súkromných domen. 80 kritických infraštruktúr, na ktorých sme závislí, elektrická energia, voda, doprava, všetko e, je naviazané a využíva počítačové systémy, je naviazané na počítačové systémy. A táto obrovská súčasť našej spoločnosti e, sa nazýva kritickou infraštruktúrou. E, kritická podstatná infraštruktúra je podporovaná informačnými systémami a hladký chod takýchto informačných systémov je jadrom civilnej časti počítačovej bezpečnosti s takýmto vysvetlením teraz prejdem ďalej k medzinárodným iniciatívam, pokiaľ ide o počítačový e, priestor a takisto, aké sú iniciatívy EÚ v tejto oblasti. Alexander poskytol veľmi dobrý prehľad o rozdielných e, spôsobilostiach veľkých e, počítačových mocností, hlavne z pohľadu toho vojenského. A teraz budem viac hovoriť o tej civilnej časti, civilnej zložke počítačovej bezpečnosti a ako prebiehal ten vývoj doposiaľ. posiaľ Najskôr je tu vec, ktorú nazývame správa riadenie internetu alebo internet governance. Internet, ako viete, možno e, nebol vytvorený s cieľom podporovať e, podstatné funkcie spoločnosti, e, keď sa teda objavil pred niekoľkými desaťročiami, ale internet sa z neho, stal sa z neho, stal sa z neho kritické aktívum. A všetky krajiny na svete, vrátane EÚ a členských štátov EÚ, sa snažia nájsť dobré riešenie, ako by sme mohli vytvoriť transparentný, povedzme transparentný a dobrý model e, správy a riadenia internetu, pretože doposiaľ riadenie internetu prebiehalo e, na úrovni technických domén a domén politík. Je to výrazný proces, výrazne poznamenaný prístupom bottom-up, kde inžinieri a teda technici zadefinovávajú, aké sú tie technické spôsobilosti internetu, aké sú tie technické parametre. Fungovalo to doposiaľ pomerne dobre. V rámci oblasti politík eh, máme internetovú korporáciu pre pridelené mená a čísla, ICAN a potom je tam ešte eh, poradná rada pre vládu, Government Advisory Council, ale ICAN často je eh, vinený z toho, že je netransparentný a že ten model rozhodovací nie je príliš jednoznačný, teda je obviňovaný z nedostatočnej transparentnosti. Čiže v princípe, pokiaľ ide o správu riadenie internetu, tak sú tu dve veci podstatné, ktoré vystupujú do popredia. Jedna otázka je otázka slobody internetu a druhá otázka je otázka bezpečnosti internetu. Demokratické krajiny sa príliš neponáhali so zmenou súčasného modelu správy a riadenia internetu. To je viac aktérový model, alebo model, do ktorého je zapojený viacero aktérov. To znamená, že sú tam zastúpené vlády geograficky, ako aj privátni privátne zainteresované strany. Niektoré vlády by si želali posilnenú úlohu vlády v rámci internetovej, internetovej správy a riadenia. Netreba ani pripomínať, že sú to malo demokratické režimy. Niektoré medzinárodné organizácie tiež prejavujú záujem o e, získanie väčšej dominancie v rámci správy a riadenia internetu Zatiaľ však nebol dosiahnutý konsenzus, pokiaľ ide o to, aký je vhodný model pre správu a riadenie internetu a ten model e, viacerých aktérov zdá sa, že pretrvá ešte a že bude trvať aj ďalej. Toto je prvá vec, kde Európska únia ako taká globálna veľmoc e, so svojím e, hospodárskym a politickým vplyvom by mala jasne povedať, no, hovoriť jasným hlasom ako lepšie nastaviť správu a riadenie internetu, ako by sme mohli vstúpiť do partnerstva so Spojenými štátmi a podporiť takýto nový model v prípade, že sa nám ho podarí nájsť a zadefinovať. Toto je už možno časti z tých odporúčaní, ale len aby som tu dovedla tú moju logiku do dôsledkov, čiže EÚ tu určite zohráva istú úlohu, istú rolu. Potom máme niektoré globálne iniciatívy, pretože Internet Governance e, nechcem povedať, že bola pomerne hektická a každopádne nebola jednoznačná pre mnohých e, ľudí na svete. Komunita e, počítačových expertov začala nejakým spôsobom e, pristúpať k samoregulácii tejto domény internetovej a sú dobré neformálne iniciatívy. Najskôr je to fórum Meridian, kde predstaviteľ jednotlivých aktérov diskutujú o osvedčených postupoch, pokiaľ ide o počítačový priestor. A ďalej je tu First Forum, to je fórum pre odozvy na incidenty a týmy bezpečnosti, to je e, také hnutie, ktoré sa reguluje samo, kde sú predstaviteľe profesných organizácií, stavských organizácií, vlády, kde sa stretávajú, kde si navzájom dávajú akreditácie, vymieňajú si informácie, aby som povedala úprimne, ako e, občianka Estonska, nás zachránil v roku 2007 práve toto neformálne fórum a nie vládne kroky z dôvodu tých neformálnych sietí, ktoré fungujú v rámci všetkých krajín e, sveta, kde sa stretávajú e, špecialisti na otázky informačnej bezpečnosti, a teda z našej krajiny ako aj z iných krajín. A kvôli tomu to bolo jednoduché e, zadefinovať tú potrebnú koordinovanú reakciu na medzinárodnej úrovni. Teraz prejdem k tým iniciatívam počítačovým, ktoré podporujú nadnárodné medzivládne organizácie. Máme tu veľmi hodnotný nástroj medzinárodný a to je dohovor Rady o počítačovej kriminalite do Rady Európy, To je jediný právny nástroj, ktorý existuje v súčasnosti a ktorý je takým meritkom, alebo ktorý stanovuje štandardy a normy pre vytváranie vnútornej legislatívy týchto krajín, takisto si to vyžaduje spoluprácu medzinárodných orgánov na presadzovanie zákonnosti teda v tých krajinách, ktoré podpísali tento dohovor, väčšina krajín pristúpila k ratifikácii, niektoré ešte stále nie, očakávali ratifikáciu. Spojené štáty podpísali a ratifikovali tento dohovor, takisto e, Japonsko, Kanada a iné pokročilé hospodárstva zo skupení, ktoré sú zoskupené v rámci OECD. Takže toto je ten podstatný nástroj, ktorý podporuje aj Európska únia nakoľko sa týka veľmi dôležitých otázok počítačovej kriminality a vnútornej, vnútroštátnej legislatívy týchto krajín, tak konsenzus medzi tými demokratickými krajinami v súčasnosti je taký, že tvrdia, že nepotrebujeme ďalší nástroj. Potom je tu práca OECD, teda je tam pracovná skupina, ktorá sa týka e, súkromia na internete a bezpečnosti internetovej E, to, tá sa zaoberá viac politikami informačnej spoločnosti a takýmito vecami OECD publikovalo veľmi e, dobré informácie, pokiaľ ide o ochranu kritických infraštruktúr. OECD si vyžaduje od všetkých svojich členských krajín, aby mali minimálnu mieru e, ochrany zabezpečenú, pokiaľ ide o tie počítačové aktíva, čiže z organizačného ako aj z technologického hľadiska, aby ich zabezpečili tieto tento majetok, tieto aktíva. Potom je tu Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, OBSE. To je viac politicko-vojenský rozmer počítačovej bezpečnosti, ktorého sa dotýka táto organizácia začali diskutovať o štandardoch e, správania štátov v rámci počítačového priestoru. Pred rokom začala táto diskusia, tento rok sa rozhodli pokračovať e, o príjmaní opatrení na posilnenie dôvery e, v počítačovom priestore, tak aby sme sa vyhli nejakým rizikám a nejakom globálnemu nesprávnemu výpočtu alebo zlému odhadu, pokiaľ ide o mieru transparentnosti jednotlivých aktérov v počítačovom priestore. Keď napríklad ste na velení Spojených štátov, tohoto počítačnom velenia vidíte, že sa chystá útok z Ruska, nakoľko sa to nedieje to riešenie v skutočnom čase, musíte byť presvedčení, že ide o skutočne nepriateľskú aktivitu namierenú na vás zo strany ruskej alebo čínskej strany čínskej vlády, alebo či je to nejaký neštátny aktér, ktorý vás klame, ktorý vás zavádza, ktorý predstiera, že ten útok sa deje z úrovne niektorej krajiny. Na to, aby ste boli schopní to overiť a verifikovať, musíte mať zriadenú nejakú horúcu linku alebo nejaký kontaktný bod, tak aby ste dokázali pochopiť, či je to skutočný zámer a úmysel tejto krajiny. Je to istá logika studenej vojny, kde bola tiež horúca linka zriadená medzi Washingtonom a Moskvou, kedy, e, do, teda, či to, tá atomová bomba, či bola e, spúšená úmyselne, alebo či to bolo náhodne, alebo či to súviselo s nejakým útokom. A podobná logika je teraz implementovaná aj v priestore počítačovej kriminality. Teraz keď prejdeme ďalej, aktivity Spojených národov, pokiaľ ide o oblasti e, politík, je viacero aktivít, ktoré realizujú Spojené národy, nebudem teraz hovoriť všetky podrobnosti, ale pokiaľ ide o tú úroveň politik, tak tam máme dôležité rezolúcie na úrovni výboru pre hospodárske a sociálne záležitosti. Hovorí sa tam o kultúre e, počítačového priestoru, hovorí sa tam o istej odolnosti tohto priestoru. Potom bola prijatá rezolúcia v roku 2009 v rámci výboru pre odzbrojenie kde bolo prijaté rozhodnutie, že Spojené národy e, vypracujú správu o počítačovej bezpečnosti v rámci medzinárodnej bezpečnosti. Táto správa, e, ktorá je známa pod názvom e, správa skupiny vládnych expertov v roku 2010 bola publikovaná a rieši mnohé veci, ktoré sa týkajú počítačového priestoru. Najprv, či máme nejaké zákony alebo legislatívu, ktorá by platila v počítačovom priestore v prípade, že dochádza k konfliktom krajín. Táto správa tvrdí, áno, máme takéto zákony, takúto legislatívu. Zákon, ktorý sa týka konfliktu ozbrojených síl a takisto humanitárny e, zákon sa vzťahuje aj na takéto konflikty v počítačovom priestore. Ďalší dôležitý, dôležitý záver, ktorý plní z tejto správy, je, že krajiny musia spolupracovať a musia vypracovať niektoré mechanizmy včasného varovania a znižovania rizik v počítačovom priestore a takisto, že krajiny majú právo na seba obranu. A v prípade, že sú predmetom útoku počítačovými nástrojmi a počítačmi, to je v zmysle charty OSN, krajiny disponujú takýmto právom na sebaobranu, na obranu vlastných záujmov. A v tejto správe sa odporúča, že v prípade počítačového útoku eh, by krajiny mali, možnosť, mali mať možnosť využiť prostriedky na obranu. Toto bola tá vojenská stránka, teraz prejdeme ďalej a pozrieme sa na to, ako fungovalo NATO v tomto ohľade. V roku 2007 eh, NATO publikovalo svoju prvú politiku, po tom, čo došlo k útoku na Estonsko, pretože to bolo značné prekvapenie, teda fakt, že sa odohral takýto útok na úrovni štátu estonského. Rada pre riadenie otázok počítačovej kriminality bola e, sformovaná nad rámec tých technických e, spôsobilostí, ktoré už fungovali predtým. To bola jednotka, ktorá sa e, zaoberala technologickými záležitostiami, technickými záležitostiami. Na to sa sústredilo predovšetkým na vlastné siete, ako veľká vojenská organizácia musí zabezpečiť, že vojenské operácie budú bezpečné z pohľadu počítačového priestoru. V rámci svojej strategickej koncepcie na to minulý rok zdôraznilo že aliancia eh, sa bude brániť proti akýmkoľvek hrozbám v nadchádzajúcich 10 rokoch vrátane vznikajúcich eh, útokov na bezpečnosť, teda počítačových. Eh, bola prijatá revidovaná politika pre počítačový priestor a teda akčný plán na úrovni NATO nedávno, kde sú jasne zadefinované tri kategórie odozvy zo strany NATO. Prvým je reakcia kolektívna, v prípade, že počítačový útok sa udeje v širšom kontexte konfliktu alebo v širšom konflikte, alebo ako súčasť e, konvenčného e, voj, konvenčnej vojny. Potom budú spustené procesy krízového riadenia z úrovne NATO. A druhá kategória odozvy zo strany NATO je následovná v prípade, že jeden zo spojencov sa stane predmetom e, vážneho útoku počítačového, tak príde ku koordinovanej odozve zo strany z úrovne NATO. A tretia kategória je e, v prípade, že príde k ohrozeniu vlastných sietí NATO, tak príde e, k odozve z úrovni technickej, technickej infraštruktúry alebo technických zariadení NATO. Ehm. Doing. Pozrime sa teraz na to, čo robila Európska únia doteraz. Európska únia spustila niekoľko cených aktivít e, z pohľadu e, občianského, pokiaľ ide o e, počítačovú bezpečnosť. Prebehlo niekoľko chválihodných iniciatív od začiatku roku 2000, ale tá prvá iniciatíva, e, ktorú možno započítať ako skutočnú iniciatívu, bola, e, bolo v rámci rozhodnutie rady e, o útokoch proti informačným systémom v roku 2005. A možno 2009-2010 boli tiež veľmi významné roky pre Európsku úniu, pretože sa spustilo niekoľko významných e, iniciatív v oblasti e, počítačovej kriminality a je tu niekoľko návrhov adresovaných členským štátom, ktoré sa e, diskutujú. Je tu niekoľko ďalších výkonných návrhov, ktoré sa budú čoskoro implementovať a spustí sa E, kybernetické centrum. E, je to iniciatíva komisárky e, Malstromovej. Je veľmi dôležité, aby Európska únia pokračovala v aktivitách vo vzťahu k počítačovej kriminalite, pretože väčšina útokov je smerovaných na ekonomické celky a ide o často o menové záležitosti, teda banky a mm, niektoré premyselné podniky strácajú mnoho každý deň. A mnohé podniky nie sú schopné vôbec vypátrať e, e, tieto nelegálne aktivity e, v cyberspace. Teda toto je jedna zo silných stránok, ktoré Európska únia, ktoré Európska únia má e, totiž, že môže spúšťať tieto medzinárodné smernice a môže požiadať členské štáty, aby robili viac, pokiaľ ide o boj proti e, počítačovej kriminalite. Ďalším dôležitým pilierom e, aktivít Európskej únie je ochrana kritickej infraštruktúry a E, kritická informačná štruktúra. Je to veľmi dôležitá iniciatíva. Je to e, skôr otázka prevencie a odolnosti. A ako som povedal na začiatku, my všetci sme závislí na kritických infraštruktúrach. Každý deň e, naše spoločnosti veľmi závisia na informačných systémoch. Ani si to neuvedomujeme, až kým sa nestane niečo závažné ale dúfame, že je možné tomu predísť. A tak všetky iniciatívy a smernice, eh, ktoré spustila v roku 2008 Európska únia, sú dôležité. Eh, Európska únia má zoznam eh, takýchto kritických infraštruktúr, ktoré sú cezhraničné a dúfame, že ICT sektor bude zahrnutý na tento zoznam. Um, pokiaľ ide o ochranu ICT, kritických infraštruktúr, e, máme viac iniciatív, ktoré boli spustené v roku 2007. Ide o e, sieťové a informačné bezpečnostné iniciatívy. A e, v roku 2009 bolo vydané oznámenie ochrana Európy pred veľkými počítačovými útokmi, rozšírenie pripravenosti a bezpečnosti a odolnosti bol to vlastne rok, v ktorom Európska únia e, sa vážnejšie začala zaoberať e, témou e, počítačovej bezpečnosti a generálne riaditeľstvo vykonalo veľmi dobrú prácu. V roku 2009 bol vydaný veľmi významný legislatívny nástroj a totiž mnohé smernice sa zosúladili do jednej smernice. Ide skôr o odporač, odporúčania e, e, spoločnosti, aby podávali správy o svojich opatreniach, aby sa predchádzalo e, kybernetickým útokom. Európska sieť a informačná a agentúra pre informačnú bezpečnosť sa rozšírila a vytvorili alebo spustili akési celoeurópske precvičovanie a to bolo spustené v roku na jeseň 2010. Možno, že to je len otázka koordinácie a prehľadu. E, to je to, čo nám chýba, teda koordinácia politik. To je to, čo treba ešte viac e, posilniť. A teraz prejdeme ku spoločnej e, bezpečnostnej E, politike. V tejto oblasti e, je ďalší priestor na rozvoj. V roku 2009 e, sa počítačová bezpečnosť spomínala v správe, pokiaľ ide o implementáciu Európskej bezpečnostnej stratégie. A prebehol veľmi silný lobbying, aby sa táto téma dostala do správy potom bolo niekoľko praktických iniciatív Európskej obranej agentúry a myslím, že teraz e, služba pre vonkajšiu činnosť Európskej únie spustila niekoľko dobrých iniciatív, ktoré sa ale zatiaľ neodrazili správe, lebo sú veľmi čerstvé. E, e, spúšťa sa teraz niekoľko nových iniciatív, e, ktoré sú odpovedou na najnovšie útoky proti európskym inštitúciám. Požiadali nás, aby sme hovorili o pripravenosti členských štátov. No, urobili sme prehľad, nájdete to v správe. V zásade Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Nemecko e, sú tie tri veľké členské štáty, ktoré spustili vnútorné stratégie počítačovej bezpečnosti a investovali do tejto bezpečnosti a vytvorili nové štruktúry. Niektoré menšie a stredné podniky majú tiež svoje programy a, a majú svoje e, národné stratégie, teda členské štáty e, majú svoje národné mechanizmy pre počítačovú bezpečnosť. Ale pre mnohé štáty je to nová situácia a e, oni stále iba premyšľajú o možnosti počasových útokov. A, ale dúfam, že v budúcich rokoch budeme mať viac členských štátov, ktoré e, spustia svoju e, stratégiu v oblasti počítačovej bezpečnosti. Pokiaľ ide o odporúčania a závery, e, odoznám slovo Aleksandrovi. Ďakujem. Ehm, ide o 23 odporúčaní a, a poznámok. Ehm, niektoré e, iniciatívy EÚ e, sú veľmi užitočné, pokiaľ ide o podporu ehm, odolnosti, teda sieťová bezpečnosť a tiež krízové riadenie. Za posledné 3-4 roky sa odohralo niekoľko iniciatív, ktoré zašli dosť ďaleko, aby podporovali odolnosť jednotlivých členských štátov. Toto je veľmi dôležité. Európske spoločenstvo a najmä komisia sú hlavnou silou, e, pokiaľ ide o malé a stredné členské štáty. Väčšina členských štátov to vníma ako problematické e, a nepúšťali by sa do týchto iniciatívy, keby na nich netlačila Európska komisia. E, takže máme tu e, troch veľkých a potom ešte jedného, podľa toho, ako to počítate, ale je tu stále veľký počet členských štátov, ktoré sa ešte vôbec nepustili do tejto oblasti. Ale E, to, čo je najlepšie na európskej bezpečnosti voči počítačovým útokom, nie je súčasťou Európskej únie a ani by to tak nemalo byť. Je tu niekoľko zaujímavých skupín, napríklad e, e, European Certificate Group, teda to sú skupiny, ktoré nie sú súčasťou žiadnej oficiálnej štruktúry a to, že nejaká organizácia pochádza z členského štátu, neznamená, že sa automaticky môže pridať do tejto organizácie alebo do tejto skupiny. A oni majú veľmi prísne kvalitatívne kritéria a ak dochádza k útokom teroristické alebo politické, tak e, to sú skupiny, na ktoré sa môžeme spolahnuť, ktoré dokážu vyriešiť tieto e, e, problémy. A ako kolega kolega Paul Korsen eh, minulý rok eh, zdôraznil, nemáme žiadne Európske centrum pre počítačovú bezpečnosť eh, ale deje sa veľmi mnoho v tejto oblasti. Máme tiež veľmi nízku úroveň seba ochrany v európskych inštitúciách. Útoky, ktoré boli nedávno prediskutované na verejnosti, to je len vrcholkom ľadovca Žiaľ, e, mnoho sa nedostáva na verejnosť a preto sa o tom nevie. Ale Európska únia sa už hýbe e, správnym smerom, spustila štúdijnú skupinu a je to krok správnym smerom. Zainteresovanie v internetovej verejnej správe e, je dosť stále slabé. Čo tým myslím? Nie len počet ľudských zdrojov, ale aj skutočnosť, že e, si neuvedomujeme, že o čo tu vlastne ide. To je vlastne otázka zahraničnej a bezpečnosti politiky. A e, to bude mať veľký význam pre ďalších 10-15 rokov. E, e počítačová bezpečnosť hlas e, zohráva, nezohráva žiadnu úlohu v oblasti z spoločnej zahraničnej a bezpečnej politiky. A možno, že budú spustené niektoré stabilizačné nástroje, e, ale je oveľa dôležitejšie, že žiadne relevantné výbory sa nevenujú e, téme počítačovej bezpečnosti. V súčasnosti e, e, sa tomuto venuje len e, výbor Rady pre bezpečnosť. Ja e, Myslím si, že, e, že e, KOSI sa venuje vlastne vnútorným e, otázkam, ale je to aj hospodárska téma. A Európska únia nerobí dosť v oblasti priamého zabezpečenia počítačovej bezpečnosti. Je tu niekoľko skupín, ktoré sú veľmi aktívne na medzinárodnej scéne a treba ich zainteresovať, aby sme pochopili, o čo vlastne ide v počítačovej bezpečnosti. A e, je potrebné to definovať ako súčasť e, cyber power stratégie. E, teraz niečo k hardverovým útokom. To je najnebezpečnejší typ útokov a E, je to útok na jednotlivé e, časti hardveru a e, dochádza vlastne ku útokom informačných systémov zvnútra. Ide o útoky na rútre, na servery alebo mikročipy. Nepomôžu tu na žiadne firewally ani žiadne iné prostriedky. a zameria sa to E, e, veľmi e, vo veľkej miere práve na štátne organizácie. Je to tá veľmi silná otázka bezpečnosti, štátnej bezpečnosti. Ale žiaľ problém je, že väčšina členských štátov toto stále ešte poceňuje. Takže pokiaľ toto nebudeme chápať ako vážne nebezpečie, tak nebudeme môcť e, riešiť vážne otázky špionáže. Právne témy e, sú tiež veľmi podceňované. Čo mám na mysli? To je samozrejme široká téma. Mohlo by tomu venované samotné, samé, samostatné vypočutie. Ale e, článok 427 a článok 222 o vzájomnej pomoci. Obidva články ehm, majú vymedzenia. V prvom prípade, eh, aby sme to mohli uplatniť, musíme vlastne byť v stave eh, vojny. Teda eh, muselo by dojsť k vyhláseniu vojny. Ten druhý prípad musí ísť o teroristický útok. A aby sme to definovali, je to veľmi vážne. Napríklad tie útoky, ktoré prebehli v Estonsku, tie neboli definované E, ako a k terorizmu zo strany EÚ. To znamená, že nemáme žiadne právne nástroje, ktoré, ktorými by sme Estonsko podporili. Môžeme ich podporiť vzájomnou pomocou, dobrou vôľou a tiež e, e, e legislatívou oblasti kriminality. A môžeme len pozbudzovať k podpore. je tu mnoho ďalších právnych otázok, ku ktorým e, by sme sa tiež mali dostať. E, niektoré ďalšie odporúčania. E, je veľmi naliehavé, aby sa zvýšila informovanosť. Moje skúsenosti, moji spoluautori majú tie skúsenosti, že je veľmi nízka úroveň informovanosti E, zahrňa to všetko od e, využívania e, kryptovania dokumentov až po zasielanie dokumentov. Úroveň implementácie týchto opatrení je nízka. Teda opatrenia sú dobré, ale nie sú dobre implementované. Napríklad e, e, veľký problém sa ukázal, že EÚ nemá vôbec tým, ktorý by reagoval na, e, v prípade útokov. E, teda musíme e, zajsť oveľa ďalej, ale musíme to rozšíriť. Druhý bod sa týka všetkých inštitúcií EÚ. Potrebujeme rozšírenie bezpečnostnej akreditácie. Niektoré dôležité jednotky v rámci komisie, napríklad DG Info, ktoré sa venujú týmto otázkam. Robia skvelú prácu, eh, je to veľmi odozaný tým, a, ale len hrstka ľudí má bezpečnostné previerky. A 70 80 útokov sú, sú tajné, sú tajné, nehovorí sa o nich. A to je veľmi, veľmi vážna téma. Eh, my máme bezpečné previerky, aj moji kolegovia, a bolo by dobre, keby sa o týchto veciach viacej mohlo hovoriť. Eh, my by sme tiež eh, chceli pozbudiť a podnetiť výmenu informáciu v oblasti súkromných a verejných partnerstiev. Aby som vám uvedol príklad, DG Info vytvorila EP3R skupinu, to je e, vlastne skupina, ktorá sa venuje odolnosti. Je to veľmi dôležitý e, prvok, mo, ale treba to posilniť. Ehm, napríklad sústrediť sa na finančnú oblasť finančníctvo v, e, v rámci EÚ. Možno, že tejto téme sa treba venovať samostatne. Takže E, každý členský štát by mal mať e, takéto verejno e, súkromné partnerstva a témy, ktorým by sa venovali v tejto oblasti. Nestáva sa to často, že by bola predmetom útoku len jedna inštitúcia, obyčajne všetky inštitúcie sú predmetom útoku sekretariat rady, tam tiež potrebujeme spresniť úlohy PSC, KOSY a e, tiež e, Rady pre bezpečnosť. E, nie je úplne jasné, kto podáva informácie komu, napríklad kto dáva informácie Koreperu. Takže je to čosi, čo je zatiaľ mimo rámca spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. E, tiež je potrebné e, konať e, uzatvorené vypočutia, pokiaľ ide o vážne útoky, počítačové útoky. Prebehlo niekoľko vážnych útokov a väčšina parlament, členov parlamentu vôbec nebola o tom informovaná. Dobrým krokom je, že táto oblasť sa rozširuje, ale potrebujeme oveľa širšiu informovanosť o tom, o čo tu nám vlastne ide Ehm, musíme vedieť, aké sú technické ehm, stránky tejto skutočnosti a musíme mať e, vypočutia. Tiež odporúčame financovanie e, e, štruktúrálnych, štruktúrálnej počítačovej bezpečnosti my sme asi desatinou toho, čo, čo predstavuje Nemecko. Možno, že by e, sa to dalo tak potom merať, že tá, keď sme desatinou Nemecka, tak nám stačí desatina zdrojov, ale v počítačovej bezpečnosti takto nefunguje. E, potrebujeme istý minimálny počet ľudí. Takže e, náklady na počítačovú bezpečnosť sú veľa väčšie. Malé krajiny majú veľké problémy tieto oblasti financovať. A preto je potrebné podporovať členské štáty v e, budovaní ich vlastných schopností. A zopakujem to, čo povedal e, môj predchodca. Potrebujeme ľudí, ktorí majú prehľad o dobrých iniciatívach, ktoré prebiehajú a e, využiť tieto iniciatívy v rámci bezpečnostnej politiky bolo by dobré, eh, keby eh, Európsky parlament podporil ratifikáciu dohovoru eh, o boji proti počítačovej kriminalite. Ja neviem, prečo to tak je, ale toto je najlepší nástroj, ktorý máme v rukách a je potrebné ho ratifikovať. bezpečná, počítačová bezpečnosť mala zohrať väčšiu úlohu, pokiaľ ide o e, Európsku agentúru pre e, obranu. To je veľmi technicky obšírne e, pole a preto sa tomu treba venovať. Podporujeme tiež revíziu bezpečnostných dodávok alebo dodávateľskej siete v oblasti ICT Ehm, existuje e, program, e, ktorý e, zabezpečuje bezpečnosť dodávok v Spojených štátoch. Sú vytipované špeciálne podniky, ktoré vyrábajú mikročipy pre citlivé oblasti a ide tu o to, aby sa zabezpečilo, že jednotlivé časti výbavy, ako sú napríklad čipy, nebudú kontaminované. A pretože keď sa e, po, napadnutý čip dostane do počítačového systému, tak je nie je možné ho chrániť. Tiež by sme e, chceli e, rozšíriť zainteresovanosť nečlenských štátov e, v oblasti počítačovej bezpečnosti. E, vítame novú pracovnú skupinu, ktorú vytvoril DRG IMSO. Je to veľmi dôležitý e, krok a E, ide o spoluprácu so Spojenými štátmi a ďalšími veľmocami, ako je Rusko a Čína. O tom treba uvažovať. Mali by sme hovoriť o e, užších, užšej spolupráci tam, kde je to relevantné. Mm, ďalej ide o e, financovanie stredných a malých podnikov v oblasti počítačovej bezpečnosti. V niektorých štátoch ako Nemecku sa venujú zisťovanie útokov a poskytli veľa nástrojov zdarma, ktoré sú veľmi účinné a ktoré podporujú riadenie rizik a e, základnú samoobranu a sú veľmi užitočné pre jednotlivcov a pokrývajú len malú, malú časť e, možného rozsahu počítačových nástrojov a nástrojov na riadenie rizika, ktoré možno mm, poskytnúť, ale Ehm, možno, že EU bude ehm, chcieť financovať niektoré programy a je tu veľa softwarových programov, ktoré sú teraz v dispozícii, ktoré sú zdarma pre domáce použitie, takže môžete ich e, stiahnuť a nainštalovať doma. E, za to musia len firmy platiť a otázka je o malých a stredných podnikoch, či za to platia, alebo či ich stiahujú zdarma. Možno by sa za to preskúmať, či Európsky parlament e, chce financovať programy, ktoré majú bianku licenciu pre malé a stredné podniky aby podporili e, rozvoj týchto nástrojov, lebo sú veľmi úžasné a oni e, zvládajú 80% e, kyberotokov a tiež musíme naliehavé hovoriť o CSFP kyberagende a toto zatiaľ nebolo predmetom a rád by som o tom hovoril chvíľu. CSFP kyberagenda by zahrňala napríklad hodnotenie dôležitosti internetovej vlády, už som dobre hovoril, internetová vláda je o tom, ako je internet definovaný na úrovni politiky a tiež je to technická realita internetu a všetky tie kódy. E, nemôžete sa čakať, že um, budete sa zobrať e, kyberpriestorom bez toho, aby ste sa zobrali kybervládou a toto nemôžete považovať za samotnú ekonomickú otázku. Je to aj bezpečnostná otázka. Všetko, čo teraz rozhodneme, bude určovať nielen vývoj internetu v ďalších 10 rokov, ale tiež možno veľký kus e, globálnej ekonomiky a budúce druhy kyberkonfliktov. Toto sú veľmi dôležité veci, o ktorých sa teraz a EU tam nezohrala žiadnu úlohu alebo nie je dosť dôležitú. To isté platí pre účasť v medzinárodnej diskusie o rozvoji noriem pre kyberkonflikt. Sú viaceré diskusie, ktoré prebiehajú hlavne v OSN a tiež na uh, ako kolega spomenula, tieto sa zameriavajú na vypracovanie spoločných dôvod medzi štátmi o tom, ako majú sa tieto správať v kyberpriestore. E, nebudem hovoriť o ženevskom rozhovore, dohovore o kyberpriestore a e, tiež e, kontrola mm, zbraní v kyberpriestore e, nie je užitočná, lebo to nemôžno e, dozerať a je užitočné však vypracovať normy pre štáty, že čo môžu robiť a čo nie tieto diskusie už teraz prebiehajú rok a pol a EU tam nehrá dôležitú úlohu. A hlavné hodnoty EU um, sú, nie sú zohľadené, ale um, práve o tieto ide. Kyber eh, je opäť niektoré z našich odporúčaní ktoré sú 3 mesiace staré a to je už dlhý čas v priestore. To je iniciatíva, ktorú vítam a ktorú odporúčam a to e, nie je e, kybertéma Policajné spolupráci v budúcnosti a um, bolo by odporúčania hodné, aby um, OBS e v tom mala svoju úlohu to neznamená, že máme jasný súbor parametrov, ako reagovať na kyberútoky. No, keď uh, budeme len poukazovať uh, e, na tieto útoky, to je veľmi dôležitý nástroj odstrašovania. No na to musíme preskúmať, že kto je zodpovedný, či je to PS, kosy alebo CSC, ako to ovplyvňuje celkové vedenie. S CSFP musíme sa ujať tejto úlohy. Prebieha tam veľa konzultácií, ktoré ťažko koordinovať a ľudia, ktorí sú zapojení v CSFP, o nich tiež nevedia. To zahrňa napríklad e, prácu EUMC pri príprave politického rámca aj my e, musíme zvyšiť zdroje, hlavne v sekretariáte rady aj v zahraničnej službe. Veľmi málo ľudí dokáže tieto veci riešiť. Väčšinou sú to v podotvore DigiImso a veľmi málo ľudí mimo tomu rozumie, napriek tomu, že na tom dlho pracujú, musíme dokázať rozšíriť počet ľudí, ktorí to analyticky dokážu riešiť a tiež musíme rozšíriť ich schopností na vzájomnú komunikáciu. Títo ľudia budú hlavné ciele a ich systém budú hneď predmetom útoku. Tiež potrebujeme nové iniciatívy a v Európskej obranej agentúre a je tu veľký počet e, obranných iniciatív. vo Francúzsku, Nemecku, USA a Spenom kráľovstve a opäť tu mám problém, že Malé strné členské štáty nemajú prístup k tejto technológii a nakoniec e, musíme sa zamerať na medzinárodné organizácie, ktoré sú teraz v tejto oblasti aktívne a preskúmať ich svoje hľadiska CSFP a zistiť, že kde SBZP môže zahrať úlohu a pokiaľ nebudeme rozumieť, o čo ide, tak nedokážeme vypracovať vhodné opatrenia. Tým končím moju prezentáciu. Ďakujem a vypočujeme si otázky. Thank you very much. We could have some... Ďakujem. Môžeme teraz dať priestor otázkam, než e, prejdeme k druhému bloku. Pán Galer. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Ďakujem, pán predseda. Je to výborná prezentácia a mm, nová téma pre mňa. Chcem sa opýtať, že ako zle môže dopadnúť kyberútok teoreticky, či je možné, že tam budú tisícky obetí na životoch a či môžu zatvoriť e, systémy. Vieme, že nedávno v nich boli stanovené isté kritéria. Čo vy považujete? Alebo v akom momente kyberútok sa stane e, vojenským činom e, podobným ako keď e, armáda prekročí hranice. Teda, kedy kyberútok bude viesť k vojnovej situácii? Äh, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem obom prednášajúcim. My sme videli v tých prednáškach, že sa pohybujeme v zložitom prostredí. Už v prvom obrázku sme videli, keď ste povedali, že nie je ani spoločný pravopis a označovanie je tiež ťažké. Teda čo? Označujeme ako kyberbezpečnosť a kybervojnu. A to súvisí s tým, že v internete kde môžeme zasiahnuť všetky sféry, aj súkromnú, aj štátnu, a každý má k tomu prístup, každý môže byť eh, páchateľ, aj obeď. A tu je otázka aj vonkajšej bezpečnosti, aj vnútornej bezpečnosti, a ide tu aj o hospodárskú trestnú činnosť, alebo úplne eh, súkromné konflikty medzi súkromnými osobami a E, tu na, mm, je e, mnoho výborov v našom parlamente mm, do toho relevantne zapojených e, a my sme do toho zapojili aj výbor pre bezpečnosť a obranu v parlamente a tieto otázky a tieto oblasti verejnej bezpečnosti a vonkajšej vnútra bezpečnosti, ktoré sa to týkajú, sú najrelevantnejšie. Otázky, ktoré mi tu kladete, nie sú pripravené k ním e, riešenia a treba najprv zistiť, že odkiaľ pochádza ten útok a kto ho spôsobil a to je rozdiel, či to je súkromný hacker a či to je niekto, ktorý um, bol poverený vládou, ktorá je nepriateľsky naklonená, aby um, vyradil nejaké systémy druhého štátu, alebo či je e, to vojenské obrané zariadenie, to už je jedno. Začína to týmto problémom zistiť, kto je pôvodca útoku a moja otázka je, či by bol spôsob, ako legitímne reagovať Či by bol spôsob zistiť to z toho, že na koho je zameraný ten útok, teda ak je to útok proti e, vojenskému zariadeniu alebo zariadeniu pre vonkajšiu bezpečnosť, či možno potom rovnakými prostriedkami sa brániť a robiť odvetu. A keď to patrí do, vere, do vnútornej bezpečnosti, tak e, sa brániť týmito prostriedkami a keď je to v oblasti hospodárskej trestnej činnosti, či potom e, máme opravnenie rovnakými prostriedkami sa brániť a robiť odvetu, alebo keď je to v súkromnej sfere, či e, potom sa môže brániť tým, že podáme trestné oznámenie. Teda to len pre príklad je tu rôzne spektrum e, možností reagovať a to nám umožňuje reagovať primerane. A teraz e, k druhej otázke, keď sa pohybujem v priestore vonkajšej bezpečnosti, potom e, sú oprávnené otázky nielen otázky obrany, ale aj otázky útoku. V prípade pochybnosti aj preventívnych útokov. Napríklad keď sa pozrieme na túto toto atomové zariadenie v Bušeri, e, keď e, sa niekto obáva, že Irán bude mať e, atomovú bombu, tak potom či je oprávnenie to konvenčnými spôsobmi bombardovať alebo podniknúť niečo, čo to atomové zariadenie znefunkční. Takže v tejto oblasti. Môžeme urobiť niečo legitimne, čo takýto útok oprávni. Náš predseda výboru povedal, keď sa hovoril o otázke článku 5, ktorý na to posudzuje za ako dôležitý prvok v tejto súvislosti a nie sme si istí, či možno potom použiť e, obrané prostriedky podľa článku 5, ale o tom musí prebehnúť ešte ďalšia debata. Mrs. Uh, thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že to je veľmi aktuálna debata, pretože to tiež súvisí s vážnymi iniciatívami v rámci NATO. Aj čo týka ich eh, kyberpolitiky a eh, samotná táto skutočnosť eh, nám kladie otázku, čo robíme v EU V celkom kontexte prezentácia pred pár dňami aktuálna dohovor o bezpečnosti z NICA a webová stránka sa snaží vyvodiť závery z tejto jednotlivej správy a dospela k záveru, že štáty, ako sú oni pripravené odolávať kyberútokom a sieťovým útokom a odolnosti sieti. A nie je tu všeobecný vzor medzi členskými štátmi, ako reagovať na tieto hrozby a ako prijať stratégiu pre kyberbezpečnosť. Teda nenastal veľký pokrok od spustenia Európskej stratégie v roku 2006. Zdá sa, že komisia urobila inventúru situácie so svojím návrhom v 2011, ktorý vyzýva k vytvoreniu dobre fungujúcich sietí a reakčných témov do roku 2012 a posilnenú spoluprácu aj na úrovni EÚ a medzinárodnej úrovni. Ja mám dojem, že návrh komisie sa uberá správnym smerom, no to nie je dosť a stále treba veľa urobiť. Myslím, že treba súladnejšiu a súdržnejšiu politiku na úrovni EÚ a podporovať schopnosti v rámci mm, SBZP a NATO, aby sme čelili kyberútokom, aby sme každý kyberútok ako taký vnímali. A mali by sme trvať na prevencii miesto reakcie na vojenské hrozby. Preto hovorím o správnych kapacitách a schopnostiach a tiež je dôležité zabrániť duplicite nákladov a práce, ak je to možné. Takže otázka je, či nám môžete objektívne zhodnotiť, navrhované opatrenia, ktoré navrhuje komisia. Čo si myslíte o terajšej situácii eh, s týmito opatreniami? A keďže som sa odvolal na dohovor z NISA, tak by som rada eh, tým e, aj skončilo moje vystúpenie. Je teraz diskusia o mm, užitočnosti tejto agentúry a tiež o potrebe posilniť a zmodernizovať jej mandát, ktorý vyprší v 2012 marci a mm, ako spoločenstvo musíme vypracovať e, schopnosť ochrany proti kyberútokom na európskej úrovni a myslím, že sa môžeme zhodnúť na užitočnosti tejto agentúry, ktorá poskytuje expertné stanoviska skúsenosti mm, pre členské štáty. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Baťkov. Ďakujem, pán Batikov. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ďakujem, pán predseda. A ja som sa chcel poďakovať za tieto prednášky. Boli veľmi osvetľujúce a mám viac e, otázok, ako môžem položiť a tie sa všetky týkajú otázky vládnutia v tejto súvislosti. A najprv sa opýtam niečo v súvislosti s úlohou medzi EÚ a členskými štátmi. Ak som dobre pochopil, vy ste osobitne spomenuli hlavne v perspektíve malých a stredných e, členských štátov silnú potrebu mať e, odpoveď na úrovni EÚ k dispozícii, aké v skutočnosti pripravenosť e, členských štátov EÚ aby eh, aktívne prispeli k tomu, aby sa zapojili do takéhoto spoločného postupu. Po druhé, vo vašom, vašej vlastnej výpovedi tiež spochybnete, aká úspešná môže byť táto obrana proti kyberútokom e, v rámci armády. A tam tiež sa otvárajú otázky vládnutia. Teda aké skúsenosti sú v týchto procesoch a ten ruský a čínsky príklad, tam ste vyslovne spomenuli e, úlohu hackerských spoločenstiev. Je tu skúsenosť z EÚ a o tom ste nepovedali nič, že ako európske hackerské spoločnosti do riešenia e, týchto otázok boli zaintegrované alebo ako by mohli byť zaintegrované NATO a SBZP je zložitá otázka, no chcem ju položiť, že aké sú prístupy k spolupráci a k duplicite týchto oboch organizácií, pokiaľ sa dá tejto duplicite vyhnúť. A ako ste popisovali Čínu a Rusko, Títo ste popisovali ako štáty protivníkov. A to po istých skúsenostiach možno súhlasí, ale do akej miery máte aj z vašej skúsenosti možný prístup k stratégii využívania spoločných východisk, pretože aj tieto štáty e, sú vystavené nebezpečenstvu kyberútokov, takže je tu základňa pre možný spoločný postup a spoluprácu v, s ohľadom na medzinárodné normy. A v súvislosti s poslednou otázkou vy ste spomínali resilience a deterrence, to je odolnosť a odstrašovanie ako ideálne typické koncepcie reakcie a USA ste popísali ako štát, ktorý hlavne vsadil na tvrdé odstrašovanie. Otázka je, či už USA niekedy urobili odvetný útok a či to fungovalo. Thank you. Herrenhauser, please. Ja, herzlichen Dank. Auch ich möchte mich recht herzlich... Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať za túto kompaktnú štúdiu v, k tejto téme. A mám jednu otázku, ktorá mi chýba a tiež ako členovi e, výboru pre kontrolu rozpočtu a to e, je súvislo s nákladmi. A to by som sa zaujímal, či sú e, odhady a vyčíslenia, že čo spôsobuje trestná činnosť a kyberotoky, aké náklady v EÚ a na druhej strane, koľko investujú štáty ako Nemecko, Británia, Francúzsko alebo aj americké štáty do kyberbezpečnosti. Možno máte na to aj čísla, ktoré by sme mohli aj lepšie zaradiť do našej debaty. Nikolaj, please. Nikolaj. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za tieto prezentácie a za veľmi komplexný prístup. Mám dve otázky, ktoré súvisia so systémom prevencie. Predpokladám, myslím si teda, že v tejto oblasti e, nemáme odsúhlasenú definíciu počítačovej kriminality. kriminality. E, je to vlastne proces, e, ktorý spadá pod našu koncepciu o vojne, ale myslím si, že preventívny prístup je podstatný kriticky. Mohli by ste sa zmeniť o nejakých osvedčených postupoch, pokiaľ ide o prevenciu takýchto typov útokov, a to nie len z pohľadu štátov, ale aj z pohľadu súkromných e, subjektov, z pohľadu spoločnosti, podnikateľského prostredia, asociácií, združení. A druhá otázka súvisí s vyšetrovaním a s stíhaním, trestným stíhaním za takéto typy činov trestných, pretože bohužiaľ nemáme spoločný prístup v tejto oblasti členské krajiny nedisponujú kapacitami, ktoré by im umožňovali mať, e, viesť e, jasné a presné e, vyšetrovania takýchto typov trestných činov. Je tu takisto nedostatok znalostí odborných expertízy, je tu nedostatočná kapacita na úrovni členských štátov pripraviť takéto ľudské zdroje kvalitné v tejto oblasti. V roku 2008 rada rozhodla o tom, že bude e, vytvorená národná platforma varovania, alebo e, neviem teda, či už došlo k vytvoreniu takejto platformy na úrovni členských krajín, pretože takýto typ e, trestnej činnosti, dávam to do úvodzoviek, je inteligentnejší a rýchlejší, akým zväčša bývajú reakcie štátov k takejto trestnej činnosti. Ďakujem. Nech sa páči. Leckis. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa. E, ja som sa nemohol zúčastniť tejto e, diskusie, pretože som bol nutený zúčastniť sa hlasovania na inom výbore, ale chcel by som sa spýtať e, všetkých panelových diskutujúcich. Myslím si, že počítačové zbranie sú tie najpokročilejšie, najnovšie a obrana e, pred počítačovým útokom je tým najnovším, najnovším typom obrany. Ale sú tu isté paralely medzi delami a medzi e, s tými ďalšími typmi zbraní. V prípade, že je uh, gulka, ktorá dokáže prestreliť, prestreliť brnenie, tak potom dochádza k zlepšeniu toho brnenia, a, tak aby dokázalo odolať takémuto takéto gulke, takéto zostrelnej zbrane. Pýtam sa, či podobný analogický prístup je vhodný aj pre oblasť počítačového priestoru. Či je možné vytvoriť vôbec takéto brnenie v oblasti počítačov, ktoré bude neprestrelné a ktoré bude úplne zvládať všetky veci. Ďakujem pekne. Pán Šťastný. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj ja vítam túto prezentáciu, ktorá tu prebehla. Je veľmi aktuálna. Niektoré z tých otázok už zazneli, ale ja by som vás chcel poprosiť, aby ste viac eh, približili tie hardwareové útoky. Spomenuli ste to? A vy ste sa zmenili o tých potenciálnych obrovských nebezpečenstvách, ktoré môžu byť eh, spôsobené takýmito ja sa chcem spýtať, akým spôsobom paralizujete alebo teda znemožníte ten hardware, alebo či robíte e, útoky na vysielače, či to, akým, akým spôsobom sa to deje. Môžete to troška rozviesť? Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za tie mnohé otázky, veľmi zaujímavé otázky. Chcel by som ísť po porade a potom e, odoznám slovo kolegyni, ktorá doplní tie odpovede, tak ako bude považovať za vhodné. Prvá otázka ohľadom nebezpečenstiev eh, počítačových útokov, ako, aké rozmery to môže dosiahnuť, ako zle to môže byť až a potom definícia počítačovej vojny. Aké, aké rozmery to až môže nabrať? Toto je jedna z najspornejších otázok počas 10-12 posledných rokov. Musím povedať, že z pohľadu expertov a z pohľadu tých ľudí, ktorí sú zasvetení do takýchto vecí, nie je to až tak eh, náročná otázka. Vieme, že to môže mať obrovské nepríjemné rozmery otázka, e, či nie je na, viac na škodu, keď o tom hovoríme, alebo či ne, neprispievame takýmto spôsobom, či neoddialujeme to riešenie a otázka je, že teda ako to robiť. No, samozrejme, Spojené štáty sa vyjadrili tak, že prebieha v súčasnosti počítačová vojna o, o tých termínoch, o, vlastne je to len na úrovni verbálnej. Často sú za týmto aj politické, e, politické faktory. Často je tam boj medzi e, ministerstvom obrany a ministerstvom spravodajských informácií alebo teda v Spojených štátoch e, e, na úrovni EÚ zatiaľ ešte nerozbehla sa naplno takáto debata, tak uvidíme, keď k nej príde, aké definície budeme k nej pripájať. Čiže tie počítačové útoky, ale každopádne môžu byť veľmi vážne, môžu spôsobiť obrovský chaos, obrovské škody, tak ako sa predpokladalo už v tých najhorších scenároch, scenároch tak ako nočné mori, ale to sú tie nightmare e, scenáre, čiže nie je to pravdepodobné tak, ako e, je to v prípade jadrového útoku, ale ekvivalentný e, dopad môže mať. Čiže ich pravdepodobnosť nie je vysoká, ale každopádne ten počítačový útok môže sa stať asi, asi tak pravdepodobne ako jadrový útok. Všetko, čo ste počuli, povedzme, nejakých fantastických filmov alebo futuristických filmov, tak to všetko sa môže stať, ale otázka je, do akej miery je to pravdepodobné. Pokiaľ ide o tú, tú vojnu a prečo sme to dali do, do, do tej vojny, e, e, o počítačovej vojny, kolegyňa o tom bude hovoriť viac, ale jasne zadefinované, čo je vlastne počítačová vojna. Čiže počítačový útok je vlastne ekvivalentný ozbrojenému útoku. To necháva veľký priestor otvorený na definície, ale toto je dohoda na úrovni Spojených národov z minulého roku, z júna. To znamená, že počítačová špionáž, čo je veľkým problémom, nie je e, činom počítačovej vojny, ale v prípade, že príde k masívnemu narušeniu systémov, tak je možné to považovať, počítačových systémov je možné považovať to za e, vojenský čin, vojenský akt. Otázka potom zaznela, ako zareagovať, e, to som si poznamenal, a či nerobiť odvetu podobnými prostriedkami, čiže takáto otázka zaznela od jedného z poslancov a potom otázka na preventívny preventívne kroky. Čiže hovorilo sa o tom, že treba zareagovať e, podobnými prostriedkami. Ja som nad tým uvažoval značne. Reuters eh, spravili so mnou rozhovor pred dvoma dňami a pomerne široko publikovaný. Ja som sa vyjadril tak, že napríklad Medzinárodný menový fond bol predmetom útoku eh, zo strany neznámych aktérov. Ak sú to neštátne aktéry, je to globálna spoločná inštitúcia. Ako, teda prečo neviesť spoločné vyšetrovanie globálne to, toho, čo je v princípe globálnym problémom? Čiže vyšetrovanie eh, veci, ktoré sa týkajú jednotlivých vlád, tak to je na úrovni jednotlivých vlád, teda rozhodnutie o tomto vyšetrovaní, ale pokiaľ ide o Medzinárodný menový fond, možno tu by to šetrenie mohlo prebiehať na úrovni neštátneho sektoru. Jozef Naj, kolega z Harvardu, eh, s ktorým pracujem na tejto téme, on povedal, že použíme zlodej na to, aby sme chytili a To neznamená, že naši európsky hekery sa pustia do boja s čínskymi, ruskými alebo akýmikoľvek inými hackermi to znamená, že naše spôsobilosti, ktoré máme v rámci eh, občianskej spoločnosti, že im bude umožnené fungovať v rámci odvied na takéto ataky. A to neznamená operatívne eh, fungovanie, teda písať kódy, ktoré robia, ale že oni spravia tú atribúciu. Že oni spravia, eh, vytvoria správy, že oni vyslovia tie svoje domienky, kto sa podľa nich skrýva za týmito útokmi všetky tie útoky, ktoré napríklad boli zozbierané, eh, teda údaje, ktoré boli zozbierané, pokiaľ ide o tie gruzinské útoky a tie pochádzajú zo štyroch správ, jedné z nich som aj ja autorom, pochádzajú teda od aktérov občianskej spoločnosti, niektoré sú aj naviazané na briefingy eh, zo spravodajských zdrojov, Čiže médiá oslovili občianskú spoločnosť, expertov, my sme spravili nejaký briefing, vyhodnotili sme ich kredibilitu a to má vážny dôsledok. Čiže keď hovoríme o riešení neštátnych útokov, najlepší spôsob, ako k ním pristupovať, je tá atribúcia neštátna. Preventívne útoky, zaujímavá otázka. Spojené štáty sú naozaj za takýto postup v tejto chvíli. Samozrejme zaznieva argument, že v prípade, že príde k bombardovaniu e, zariadenia na obohacovanie uránu, že či nie je lepšie spustiť potom počítačový útok. Ja nesúhlasím s takýmto pohľadom, ale je to samozrejme pádny argument a je to otázka, ktorú treba zodpovedať, ale je tu jeden výrazný problém, samozrejme okrem e, tých úmyslov Iránu. Ale druhá vec, v prípade, že spustíte e, na nejaký cieľ raketu riadenú, tak príde k zničeniu tohoto cieľu v prípade, že tam spustíte vírus, tak ten vírus sa potom pohybuje v tom priestore. Môžete ho kopírovať a môžete sa stať útokom e, reverzným a opačne, útoku reverzného. Teda môže byť na vás ten vírus späť spustený. A toto sa často e, stáva. Diskutoval som o tom aj v, v rámci Cybercom, teda to sú ľudia v Amerike, ktorí sú za to zodpovední a neviem, či sa teda takéto si ďalej oni vedia, že takéto možnosti existujú. V konečnom dôsledku, kto spustil ten Stuxnet, tak ten pravdepodobne e, vie, toto povedie teda k vytvoreniu počítačového terorizmu, pretože to povedie k takémuto typu vojny. Čiže soft útoky sú lepšie ako tvrdé útoky, ale znamená to, že budeme mať viacej útokov v medzinárodnom priestore ako predtým. To je otázka, ktorú treba zodpovedať. Pokiaľ ide o posilnenie európskej stratégie bezpečnostnej. Nič, veľa sa teda neudialo v rámci tej spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky. My sme sa poskytli objektívne zhodnotiť aj správy komisie v rámci našej správy. Ja odporúčam prečítať si tú správu. Mnohé z tých vecí, na ktoré ste vy sa odvolali, napríklad eh, budovanie tzv. CERC v tých členských krajinách, to je vítané a problémom z časti sú tie schopnosti členských štátov eh, ísť podľa takýchto odporúčaní, teda tá spôsobilosť technologická, teda chápať to, čo je navrhované, ale takisto aj schopnosť finančná, spôsobilosť finančná zaplatiť eh, tie ľudské zdroje. Preto sme hovorili o potrebe mať štrukturované nástroje, pretože je to obrovská medzera a tieto všetky, všetky tie prospechy tečú tým veľkým hráčom, nejdú na tých, na tých malých aktérov. Mandát Enisa, to je vítaná vec a e, myslím si, že kolega víta rozšírenie e, mandátu Enisa, ale tá jasná, jednoznačná úloha Enisy e, treba ju rozhodnúť do budúcnosti. a tá Task Force CERS, ktorá bola stanovená nedávno, je dôležité, aby bola blízko, aby nebola ďaleko od Bruselu. Ja osobne eh, by som dal prednosť tomu, keby Enisa bol v Atenách, a by to bolo takto. Ale funkcia Enisa ako inštitúcie, ktorá dokáže poskytovať objektívne názor tretej strany na útoky, ktoré sa dejú v Európe, to je veľmi dôležité a aj s časom bude získavať na dôležitosti. Je to veľmi dôležitý aspekt smernici Telekom. Čiže ENISA bude mať veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o analyzovanie informácií o incidentoch o týchto útokoch, čiže toto je istý prelomový moment. ENISA bude mať e, zodpovednosť, ktorou nedisponuje väčšina vlád. Ja som oslovil väčšinu veľkých predstaviteľov vláda, ktorí hovorili o tom, že ENISA to je niečo, čo my nemáme. E, dúfam, že Enisa sa dobre chopí svoje úlohy, nie je to jednoduché, čo sa od neho očakáva a bude si to vyžadovať naozaj mravenčú prácu. Číslo 4, otázka Áno, my sme e, podporovali aj malé štáty v tomto ohľade. A ako som povedal predtým, e, malé štáty majú vážny problém, e, pokiaľ ide o schopnosť generovania nevyhnutných zdrojov, technických, intelektuálnych, finančných, aby dokázali riešiť tieto veci a nielen kvôli tomu, že, sme, že sú to malé štáty, ale otázka, ktorú si treba položiť z pohľadu toho, ako pripravené boli veľké štáty pripraviť tie malé, podporiť tie malé, to je veľmi dôležité tradične Veľké štáty sa podľa mňa zdráhali podporiť takéto iniciatívy z úrovne komisie. Je tam väčšia zdráhavosť ako na úrovni bilaterálnej. Na bilaterálnej úrovni tá pomoc je poskytnutá v prípade, že niekto ich osloví a požiada o pomoc. Môžem povedať, že v tomto prípade niektoré malé krajiny, bez toho by som ich menoval, e, mali dobré e, výsledky v prípade, že oslovili väčšie krajiny a konkrétne požiadali o pomoc. Môžu požiadať aj ENISu o pomoc a to je jeden dôvod, z dôvodov existencie NISI, aby pomáhala. Čiže na bilaterálnej úrovni tieto krajiny e, poskytovali dodatočnú podporu, čo nebolo však tak užitočné, je, že na zvyššej úrovni členské štáty niekedy e, nevyčlenujú dostatočné zdroje a nepridelujú to ani v rámci tej hierarchie na tie najvyššie pozície Čiže malé štáty vysielajú tých seniorov, teda tých ľudí z vyšších pozícií, väčšie štáty z menších a potom je ťažké nejaké záväzné vyhlásenia prezentovať. Nie je tam žiadny záväzok a nie je možné očakávať nejaký politický rozmer pri takýchto konšteláciách politické utvrdenie. Určite by eh, bolo vhodné, keby väčšie členské štáty eh, pochopili tú úplnú tú, tú podstatu, tú tú dôležitosť eh, vytvorenia európskej spôsobilosti v, to, v tomto ohľade. Chcem eh, to troška rozviezť, lebo je to tak podstatná záležitosť. Nedie sa to veľmi často, že by krajina bola priamo predmetom útoku zo strany inej krajiny. Často krajina je eh, predmetom útoku prostredníctvom inej krajiny, ktorá zohráva aj sú tranzitnú úlohu. Aby som dal príklad, Spojené štáty boli, boli zautočené v júli 2010, teda Bielý dom, tými botnetmi. Väčšina ľudí myslím si, že vie, čo sú botnety. Command the servers, tie kontrolné servery, e, servery, ktoré kontrolujú milióny ďalších e, počítačov, boli v piatich krajinách. z krajín bola aj e, Rakúsko, kde boli tie servery. V prípade, že by sa rovnaká vec udiala v Európe, keby napríklad Nemecko bolo predmetom útoku zo strany veľkého botnetu, a ten kontrolný server riadiaci by bol umiestnený v Rakúsku a Rakúsko by nebolo predmetom útoku, tak potom by to bola zaujímavá debata, ako napríklad Rakúsko bude mobilizovať svoju odozvu, svoju reakciu smerom k podpore e, štátu druhého členského. Čiže Rakúšania musia mať schopnosť pochopiť ten problém, musia disponovať e, tým právnym instrumentáriom a technickým musí mať veľa zdrojov k tomu, aby sme dokázali to riešiť, aby sme dokázali riešiť útok, ktorý nie je namierený v prvom pláne proti nám, ale proti druhému. Čiže veľa členských štátov má takýto problém. Pokiaľ nebudeme schopní pokryť všetky členské štáty, e, pokiaľ je to tú veľkomieru úrovne ochrany tak potom len ťažko e, budeme schopní e, pomáhať druhým členským štátom, keď nebudeme mať dostatočne rozvinuté tie vlastné spôsobilosti. E, len vojenský rozmer počítačovej bezpečnosti. To je veľká otázka. Počítačová bezpečnosť, nepovedal by som, že je to výlučne vojenská záležitosť. Je to kombinácia dvoch faktorov primárne, občiansky a CIP, a je to ešte aj spravodajský rozmer je tam. A tieto póly sú pomerne roz, ďaleko od seba. No nie je to úplne zlá vec, e, pretože nechcete, aby e, obrana e, systému počítačového a ten útok, aby boli príliš blízko. To znamená, že banka, ktorá poskytuje informácie napríklad vláde, povie, že máme problém, je tu istý, istá diera softverová, môže byť predmetom útoku a keď to dáte nejakým ktorí sú zodpovední za tú vojenskú zložku, tak povedia, dobre, máme k dispozícii takéto informácie a teraz ich môžeme využiť na útok proti niekomu inému Militarizácia počítačového priestoru to je e, v podstate skoro výlučne americký, e, americká záležitosť a je to e, v dôsledku toho, ako je nastavená ich, ich vláda. V Európe súhlasíme s tým, že to nie je až taký veľký problém, pretože vojenská zložka by nikdy nemala, aspoň teda nie často, zohráva dôležitú úlohu pri akýchkoľvek počítačových záležitostiach. Je zodpovedná za vlastné otázky e, počítačovej obrany, počítačovej bezpečnosti, musí sa snažiť o spoluprácu s inými členskými štátmi. A pokiaľ ide o národnú počítačovú bezpečnosť, tak to by mala byť posledná, e, posledná možnosť, e, teda tá vojenská zložka mala by podporovať tú manažerskú zložku, teda to riadenie rizika je problém hovoriť o osvedčených postupoch z iných členských štátov, preto by som eh, ale spomenul len dva. Myslím si, že model riadenia kríz eh, vo Francúzsku je dobrý, ale je pomerne ťažké zmieňovať sa o podrobnostiach a eh, úplne povedané je dominovaný tou vojenskou zložkou Spojené kráľovstvo a Nemecko takisto zaznamenali pozitívny vývoj v tejto oblasti. Je to mimo vojenskej zložky, je to orientované výrazne na tú civilnú, na tú občianskú zložku a slúbili, že budú oveľa dôslednejší v tých modeloch ako v predchádzajúcich prípadoch. Ďalej švajčiarsky model počítačovej bezpečnosti. To je do úrovne 20-30 miliónov ľudí, teda stredne veľký členský štát. Je to veľmi dobré. Sú tam funkcie e, občianské, teda civilné funkcie, čiže je možné konzultovať aj politických, e, politických lídrov v čase krízy. Majú aj veľkú bázu vojenskú, tá je ale pod kontrolou civilnej zložky a nie je zahrnutá do bežnej obrany počítačových systémov, no, každodenne teda, to je len v prípade veľkej krízy. E, otázka ohľadom komunity hackerskej EÚ, e no, to je zaujímavé a chcem to nadviazať na tú predchádzajúcu odpoveď. Nejde o to, aby sme hackerov použili na to, aby bojovali proti hackerom, je nevyhnutné umožniť e, občianskej spoločnosti, aby obraňovala iné aspekty fungovania teda v občianskej spoločnosti. Myslím, že konkrétne je e, nevyhnutné podporiť atribúciu neštátnych aktérov, predstaviteľov. V konečnom dôsledku v rámci spravodajských štruktúr je pomerne často jasné na tých najvyšších úrovniach, že či ide o útok na štátne inštitúcie alebo na neštátne, lebo štátny útok je väčšinou tak efektívny, tak kvalitný, že to nespravia neštátni aktéry. Nespravia. Neštátni e, tí budú hľadať hospodárske informácie, ekonomické informácie, takisto budú mať za zámer o, informá- o záujem o informácie, ktoré sa týka kriminálnych živlov, živlov. A niektoré tie útoky sú tak komplikované a sú tak tajné, utajované, nikdy nedochádza k ich hláseniam v médiách e, a je možné, že ich teda realizujú iba, môžu byť realizované iba štátnymi inštitúciami, aktérmi a keď vieme ale, kde je pôvodcom útoku, tak je to OK, nie je problém. 2-3 e, týždne som bol súčasťou panelu s generálom Haydenom, bývalý člen CIA v 2009, predtým bol e, vedúcim NSA. A jeho hľadisko je výrazne americké. Jeho vlastne povedal, že e, počítačová špionáž je bežnou vecou, nemali by sme sa príliš znepokojovať. On hovorí, keď sa snažíte ukradnúť moje informácie, ja vám dovolím, tak nie je to hamba pre vás, je to hamba pre mňa, moja, zle pre mňa Takže hovoríme o e, ukradnutí informácií, nehovoríme o tých poškodujúcich informáciách. A neštátni predstaviteľ alebo aktéry predstavujú väčšie nebezpečenstvo. E, keď tam bude dodatočná otázka, tak to môžem rozvinúť, ale nechcem teraz. Čiže je možné využívať zo strany vlád takýchto neštátnych aktérov a môžu fungovať nezávisle. Neviete, či fungujú e, sami pre seba, alebo či ich kontroluje štát a nakoľko tie špionážne siete je možné využívať na účely útoku. V prípade zvýšenej politickej tenzie, keď príde nejak, na nejaký útok cez neštátnu sieť, ktorá je asociovaná avšak s nejakou vládou, ako viete, či to nie je tá vláda konkrétna, ktorá prikázala útok, ak je to teroristický, alebo, alebo či je to potom e, operácia false flag, ktorá pod e, falošnou vlajkou zo strany tretej krajiny, ktorá ovládne tú sieť a ktorá troška e, zamieša tie karty a ktorá troška tam hodí takýto, takúto rozbušku preto sa môže stať takáto počítačová vojna aj pomerne náhodne, náhodným elementom, pomerne rýchle. E, duplicita EÚ NATO, to je vec, ktorej sa bude troška venovať aj kolegyňa, ale v princípe oni robia rozdielne veci, NATO nerobí CIP, e, nič také, čo by bolo signifikantné EÚ e nemá Computer Network Operations, alebo teda plánovanie, alebo nejaké spôsobilosti, pokiaľ ide o operácie počítačových sietí. Nemyslím si, že je tu e, veľká hrozba, že by dochádzalo k duplicitám medzi EÚ a NATO, lebo ja to môžem povedať, kolegyňa to nemôže povedať, NATO nerobí príliš veľa. To je môj osobný pohľad, názor a určite kolega niečo povie. Teraz tie ďalšie otázky, veľmi rýchlejšie. Uh, China and Russia adversarial... Čína a Rusko Eh, inverzná povaha. Eh, oni sú možno nepriatelia, možno sú konkurenti, áno. Eh, Rusko má obavy, pokiaľ ide o počítačovú kriminalitu, ale niekedy si to nevšímajú. Ak si to všímajú, mali by sme ich tom podporovať. A máme mnoho spoločných vecí pokiaľ ide o e, konanie USA, tak e, tam nemám nejaké poznámky, ale poznatky nemôžem sa k tomu vyjadriť. E, myslím, že Spojené štáty majú záujem, aby preukázali, že bojujú proti počítačovej kriminalite. Pokiaľ ide náklady EÚ, bolo vykonaných niekoľko štúdií, môžem vám podať datočné informácie k tejto téme. Eh, eh, jednotka pre eh, US Cyber Consequence, tá vykonala niekoľko zaujímavých štúdí. My nemáme európsku štúdiu, ale bolo veľmi dobre, keby sme takúto európsku štúdiu mali. Prevencia, áno. Neviem vám povedať nejaké dobré príklady, ale bezpečnostné opatrenia sú najlepšou prevenciou Eh, je potrebné dávať pozor na to, aké eh, prílohy v e-mailoch sa otvárajú, lebo tam môžu byť eh, vlastne ukryté útoky teda e, munícia proti zbraniam e, e, alebo v ochrane. Toto je možno budúcnosť. Ešte sme sa tam nedopracovali, ale v súčasnosti je to nie možné. Vidíme, ako je celý rámec veľmi komplikovaný. Musíme veci presnejšie definovať a keď to urobíme, tak potom samozrejme sa budeme schopni aj brániť. Pokiaľ ide o hardwareové útoky, je to čosi veľmi dôležité. Prvýkrát boli zaznamené hardware v 80. rokoch. Takýto útok bol namierný proti Sovietskému zväzu a bol veľmi e, deštruktívny. Je to e, počítačový útok, ale neprebieha internetovým spojením. E, odvíja sa vlastne v štruktúre, vlastne v počítačoch, v čipoch, v serveroch a e, znamená to, že e, do e, toho hardwareu sa dostal nejaký kód, ktorý sa potom spúšťa. Je nemožné brániť sa normálnym prostriedkom proti takýmto útokom. Sú veľmi vážne. A keď hovoríme o štátnych konfliktov, toto je čosi, čo teroristi vlastne využívajú a mieria proti štátom. Ďakujem. Myslím, že Alexander poskytol veľmi dobrý prehľad e, o e, operačných reakciách, e, pokiaľ ide o obranu. A čo štáty by mohli urobiť a nerobia. Ja som ja mám možno tak širší prístup, pokiaľ ide o správu v oblasti počítačovej Možno by som zhrnula e, a združila vaše otázky a ja poskytnem niekoľko odpovedí. Z viacerých otázok som si všimla, že e, nie je vám jasné, kto má reagovať. Sú to ministri obrany, alebo ministri vnútra, alebo výzvedné služby, spravodajské služby. Keď sme koncipovali stratégiu v Estonsku, tak sme pol roka o tom diskutovali a potom sme usporiadali veľkú, veľké stretnutie neštátnych e, aktérov a e, pýtali sme sa e, na ich názory a ich odpovede boli, že štátne organizácie musia tak či tak odpovedať hneď. Oni jednoducho musia zabezpečiť, aby systémy fungovali, nemôžu riskovať krach krajiny Takže e, táto zodpovednosť je. E, a pokiaľ ide o e, armá, úlohu armády, tá sa znižuje v novej kybernetickej ére. Keď si všímame vývoj konfliktov, tak od prvej svetovej vojny sa posúvame od teritoriálnej vojne v druhej svetovej vojne Eh, sa to presunulo do vzduchu a teraz eh, novou domenou je vlastne kybernetický priestor. Ale zároveň podstata konfliktu a spôsob, ako sa konflikty vedú, sa mení. Tradičná úloha armády eh, v širších alebo väčších kybernetických útokoch sa zmenšuje. Je mi to ľúto, ale armáda samozrejme bude mať nejakú malú úlohu, ale na to, aby sme reagovali na významný kybernetický útok, e, musí sa združiť celá spoločnosť. Lebo tu ide o útok na celú spoločnosť. A e, e, tu je potrebná podpora priemyslu a kritickej infraštruktúry. Je to teda technologická otázka, otázka zručnosti E, e, e, armáda nevie, ako fungujú telekomunikačné spoločnosti, informačné spoločnosti. Tí, ktorí vlastne sa venujú otázkam informatiky každý deň, tí musia reagovať. Lebo cieľom reakcie je znova spustiť tieto služby. Počiaštové útoky našťastie teda povedzme tak, môžu rozložiť e, tieto systémy, ale dôsledkom nie je nejaká, nejaké závažné zničenie tejto štruktúry. A my, my musíme byť veľmi inovatívni, e, aby sme vytvorili e, mechanizmy civilnej reakcie. Treba začať na národnej úrovni a potom môžeme hovoriť o úrovni EÚ ale musíme si tiež uvedomiť, že každá reakcia na kybernetický útok musí prebehnúť na lokálnej úrovni. E, nezávisí to od toho, či EÚ vydá nejaké e, príkazy. Je dôležité, aby sa medzi členskými štátmi veci koordinovali a na národnej úrovni, a aby sa komunikovalo o tom, čo sa odohráva na národnej úrovni. Ale e, odohráva sa to musí na lokálnej úrovni. Preto všetky systémy v jednotlivých členských štátoch kde e, sú experti e, kritických infraštruktúr zainteresovaní, e, tak to funguje aj v Estonsku, to je správna reakcia na tento nový druh konfliktov. Súhlasím s tou poznávkou, že prevencia je dôležitejšia ako reakcia, ale zároveň musia existovať isté prepočty alebo úvahy o tom, ako budeme reagovať. A reakcia bude závisieť od konsekvencií. Ak dôsledky nie sú závažné, tak to nemá zmysel spúšťať nejakú celonárodnú reakciu ak, ak je útok zameraný na dve banky, tak áno, je to zle pre tie dve banky, ale ale ak e, útok je zameraný na tisícky e, spoločnosti, tak potom treba spustiť národný, národný systém reakcie. A ak e, to bude na úrovni EÚ, tak ak napríklad tri európske štáty budú predmetom útoku, potom treba spustiť takýto systém. Možno sa treba pozrieť na pozitívne stránky, teda bude menej ničenia, ide viac o informačné operácie, tak toto bolo v Estónsku, teda ide o asymetrickú, e, asymetrickú moc, teda nejaký e, veľký silný štát si povie, že taký malý členský štát, ako je Európska únia, môže zničiť e, sa pomoci niektorých, niekoľkých hekerov. Toto bude hrať úlohu budúcich konfliktov. A tiež využívanie neštátnych akt, akt, aktérov, teda skrývanie sa štátnych aktérov za neštátnych aktérov. E, to sú trendy, ktoré budú v budúcnosti rásť. Preto je dôležité, aby sme mali e, e, medzinárodné právo v súčasnosti môžeme vysledovať, e, alebo vo chvíli, keď budeme schopní vysledovať, že za tým útokom stojí nejaký štát, tak budeme môcť ten štát postaviť pred Medzinárodný súd. Toto je našim e, e, hlavným cieľom. To je veľmi dôležitá súčasť. To je budúcnosť pre najbližších 5 rokov a Európska únia by mala v tejto diskusii zohrať oveľa väčšiu úlohu. Ale pokiaľ ide o proporcie, ako, ako reagovať. Áno, reagovať treba primerane. E útok proti jednej spoločnosti, e, tam ide o právne nástroje. E, často sa hovorí o motivácii e, počítačovej kriminality. Možno je to špionáž, e, štátna, priemyselná, ale hovoríme aj o nákladoch. E, e, počítačová kriminalita je veľmi nákladná. Či už ide o malý rozmer, hackery alebo profesionáli, syndikovaní profesionálni kriminali, kriminálnici sú veľmi, veľmi veľkým nebezpečenstvom. To je veľmi vážne a Európa e, musí vytvoriť novú štúdiu, aké náklady to predstavuje pre európske krajiny. Možno naši kolegovia z DG Home Affairs majú tieto informácie. Spojené kráľovstvo a ďalšie krajiny sa pokúšajú zistiť tieto čísla. A problém je v tom, že spoločnosti nechcú zverejnovať tieto čísla, aké straty im to spôsobilo. To je problém. Keď hovoríme o štatistikách, počítačové kriminality nie sú pravdí, lebo nikto vám nedáva správne údaje. Možno niektoré spoločnosti vám dali tieto údaje, ale aj e, po tom, čo sa odohralo v Estonsku, e, bolo veľmi ťažké zistiť, e, o aké poškodenie išlo, pokiaľ ide o hospodárske údaje. Európska únia investovala E, množstvo prostriedok, e, e, pokiaľ ide o vymáhanie práva a zvyčovanie kapacity, pokiaľ ide o vymožiteľnosť práva, to je to, čo by mala posilňovať Európska únia a malo by sa na to venovať viacej, viacej finančných zdrojov. Dostal som upozornenie, pokiaľ ide o čas. To, čo tu ide, ide o otázku správy v cyberspace. Tu nede o technológiu a o hackerov, ide o správu, akým spôsobom budeme schopní na národnej úrovni, na úrovni spoločnosti a na úrovni organizácie zabezpečiť, aby tu bola dobrá správa a ochrana e, a aby tu bola primeraná e, možnosť reakcie. Teda je to organizačná otázka. Toto je nová oblasť, ktorú musíme preskúmať. Ale dobrá správa je, že máme dobré príklady, môžeme sa pozrieť, ako to zvládajú niektoré organizácie, niektoré vlády. A otázka malých a veľkých členských štátov, to je umelá otázka. V cyberspace sme všetci, e, všetci rovní. Možno veľké členské štáty majú väčšiu kapacitu, väčšie finančné zdroje, ale zároveň, pretože majú viacej cieľov v prípade vážnych e, útokov, to je jedno. Musíte byť pripravení, či ste mali alebo veľký. E, pravda je, že tí malí musia platiť asi viac, pretože existuje minimálna e, schopnosť, ktorú treba vytvoriť. Pokiaľ ide o NATO a EÚ, zdá sa, že NATO a EÚ e, sa uberajú správnou cestou. NATO je vojenskou organizáciou a musí najprv chrániť svoje vlastné počítačové systémy a vlastné e, kritické systémy pre fungovanie organizácie. A to sú, to sú vojenské autajované systémy e, NATO. E, článok 5 je vyriešený. Áno, NATO bude reagovať, ale NATO nehovorí, akým spôsobom pretože NATO vždy hovorí o tom, že tu ide o istú dvojznačnosť. Alebo že tu je možná flexibilita, pokiaľ ide o reakciu. Teda nehávajú to otvorené, ako budú reagovať. Ekonomicky, diplomaticky eh, alebo vojensky, to nevieme. Ale môže to spustiť istú kolektívnu obranú reakciu eh, v prípade eh, počítačových útokov. Pokiaľ ide o rozdelenie práce, Európska únia je skôr tou e, civilnou stránkou a na to je to vojenskou, ale môžu spojiť e, síly a môžu e, vykonávať spoločné vzdelávanie, je množstvo oblastí spolupráce. Musíme, a toto je budúcnosť, musíme viac spolupracovať a musíme zabezpečiť, že máme dobré mechanizmy spolupráce na národnej, mechanizmy riadenia na národnej aj na úrovni EÚ. Ďakujem. A teraz prejdeme k druhému panelu. Pán Vila Lonaga eh, je predstaviteľom EEAS eh, e eh, pre bezpečnostnú politiku. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, že ste ma pozvali, aby som sa mohol zúčastniť na tejto diskusii, pokiaľ ide o počítačovú bezpečnosť a kriminalitu Eh, ide o... Eh, ja dúfam, že na konci mojej prezentácie nebudete odchádzať s pocitom, že eh, tieto témy nezohrajú žiadnu úlohu v spoločnej bezpečnosti a zahraničnej politike. Je tu množstvo významných vývojov a iniciatív, ktoré prebiehajú a počítačová bezpečnosť a kriminalita e, zohrajú veľmi dôležitú tému v oblasti e, zahraničnej politiky EÚ. Volám sa Vila, e, Tasovila Longa a naša jednotka koordinuje a spravuje implementáciu bezpečnostnej stratégie EÚ E, ide o ne, nezbrojenie a e, bezpečnostné otázky e, začlenujeme do práce zahraničnej služby. Ide o dialógy so členskými štátmi, venujeme sa medzinárodným dohovorom a pokiaľ ide o pakt stability, a e, ďalšie témy. Pracujeme tiež s Európskou komisiou, s radou a členskými štátmi a s Európskym parlamentom ako dnes na rozšírení koherencie e, bezpečnej politiky medzi vnútornou a vonkajšou e, politikou. A myslím si, že nie je lepší príklad na prepojenie vnútornej a vonkajšej bezpečnosti, ako je práve otázka počítačovej bezpečnosti a počítačovej kriminality. Všeobecne nás príjma, že toto je hrozba nie len pre jednotlivcov, ale pre podniky, pre štáty, pre medzinárodné organizácie a bezpečnosť zohráva stále väčšiu úlohu. Sme stále viac prepojení e, a je potrebná väčšia kontrola a nie je prehnané, ak povieme, že nie je možná bezpečnosť bez počítačovej bezpečnosti. Útoky na počítačové siete majú rôzne ciele, e, kriminálne e, alebo e, majetkové ciele, špionáž, špionáž voči štátom alebo podnikom. Ide aj o zastrašovanie a ohrozuje vzťahy medzi členskými štátmi. Nedávny e, incident, pokiaľ ide o Stuxnet, preukázal e, význam e, tejto oblasti. Európska únia v roku 2008 označila túto oblasť za významnú, pokiaľ ide o budúcnosť. Európska bezpečná e, stratégia e, e, hovorí o hrozbách a zohráva to významnú úlohu v programoch EÚ a zdôrazňuje prepojenie medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou. Služba pre zahraničnú politiku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 very important development uh, to be aware of is that on the 16 of May, less than a month ago, the United States have published the international strategy for cyberspace and the document... Národnú stratégiu pre uh, kyberpriestor a tento dokument spomína EÚ ako partnera pre túto spoluprácu uh, v samite EU India v Rusej v decembri vysoká predstaviteľka sa rozhodla Zároveň spoluprácu aj do kyberbezpečnosti a v tomto kontexte zahraničná služba pozvala indických expertov, aby eh, hovorili o ich úlohe v oblasti kyberbezpečnosti a spolupracujeme s komisiou a tento seminár bude v spoločnom výskumnom stredisku v oktobri 2011. Zahraničná služba tiež komunikuje z NATO o kyberbezpečnosti, ako viete, eh, nový strategický eh, koncept E, NATO identifikoval aj kyberhrozby a naša koncepcia pre kyberobranu NATO bola schválená na zastanutí ministra obrany Marci a asi v júni bude schválená politika. NATO má silný záujem o tieto činnosti a sme v pravidelnom kontakte s nimi a okrem e, toho e, vysoká predstaviteľka Aštonová vedie tieto diskusie s generálnym tajomníkom Rasmusenom. Po prvýkrát teraz máme možnosť, aby sme dali kyber zločin a kyberbezpečnosť ako jednu z hlavných koncepcií. A e, teraz na e, nasledujúcich týždňoch e, to zapracujeme do otázky bezpečnosti a teraz aby sme podporili odolnosť e, našim partnerom. Plánujeme zahrnúť e, do tejto stratégie zriadenie e, reakčných tém pre počítačov bezpečnosť, vrátane dovolte mi povedať, že PS má široký mandát e, v oblasti bezpečnosti a najzaujímavejšie je, že 1. júna pred pár dňami to bolo urobené a to bolo v rámci spoločného zasnutia z KOSY s vnútorným bezpečnostným zasadnutím a jedna z týchto myšlenok bola, že Kyber je predmetom v zahraničnej službe s jasnou voľou s našimi medzinárodnými partnermi. Tiež e, naše agentúry sú veľmi aktívne v kyber oblasti a sústreduje sa práca na to, ako máme zadefinovať eh, vojenské siete v rámci EÚ, aby sme eh, zabezpečili skúmanie hrozieb a opatrenia na zniženie rizik. Tiež by som eh, chcel spomnúť, že tým EÚ pre kyberobranu zahrňa pracovníkov z komisie, my tiež konáme ako stredisko pre partnerov kyberbezpečnosti a pre našich partnerov je ťažko pochopiť. E, a my potom odvoláme týchto partnerov na e, príslušnú zodpovednú službu v EU a v prípade zastúpenia na medzinárodných fórach by ste mali vedieť, že kyberbezpečnosť a kyber Zločinnosť je teraz e, predmetom asi 30 e, multilaterálnych organizácií OSN, OBSE aj regionálne organizácie ako Organizácia amerických štátov alebo ako som sám videl v Kuala Lumpur v rámci Azijského regionálneho fóra my e, stále vidíme zvyšujúci sa dôraz na medzinárodné normy. To bolo zohľadnené v americkej medzinárodnej stratégii kyberpriestoru a tiež to otvoril minister Haig na um, Mnichovskej konferencii tiež prezident Sarkozy 27. mája EU a zahraničná služba bude musieť pripraviť e, pozíciu pre um, túto domenu budúcnosti. Čo týka spolupráci medzi členskými štátmi a ďalšími inštitúciami, sú to členské štáty, ktoré um, majú najväčšiu zodpovednosť uh, v informačnej spoločnosti. Viacerí členské štáty ako Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo. A my e, vyvíjame koncepciu pre podporu kyberbezpečnosti v rámci iniciatívy pre stabilitu a s komisiou tiež e, spolupracujeme aj s DG vnútro, aby sme zabezpečili úzkú spoluprácu medzi našimi činnosťami a táto skupina sa poprvýkrát stretla 6. júna a bolo to Ako vidíte, Ako vidíte, niektoré z týchto odporúčaní už boli zohľadené a teraz sa stávajú realitou a beriem na vedomie aj ďalšie odporúčania a Otázka je, čo teraz ďalej robiť s to e, kyber bezpečnosťou a stratégiou, ktorá nám umožní mať e, politický rámec a úlohu zahraničnej služby. Ďakujem, ponáhľal som sa, lebo málo času a kolegovia z komisie chcú hovoriť. To je Servita. Ďakujem, pán Servita. Good morning to everybody. I do have a presentation. Dobré ráno všetkým. Mám prezentáciu, ale v zaujme času ju preskočím. Volám sa Andrea Servida, som zastupca vedúceho tvaru v DG Informačná spoločnosť a média, ktorá sa stará o e, bezpečnosť sieť a internet. A ja som si e, tu odniesol snímku nášho stavu k tomu, čo sme prijali v komisii. A chcem sa vám poďakovať, bolo to od vás veľmi milé. Čo týka informačnej spoločnosti a informačnej bezpečnosti. A chcem tu zachytiť, aký je terajší stav v tejto politike v komisii a v EU a ako tu vidíte, je tu viacero aspektov, ktoré osvetlili. A najprv hovoríme o kybernarušeniach a tieto zahrňajú také veci ako poruchy alebo len technické kliše a čo je ešte dôležité, čo by mohli spôsobiť kyberútoky. No, pretože sa zameriavame na civilnú stránku, tak sa zameriavame aj na prevenčnú stránku, čo treba ustanoviť, aby sme zabezpečili možnosť nielen zistiť a obmedziť útok, ale tiež reagovať a sotoviť sa zo situácií, ktoré môžu narušovať naše ekonomické záujmy. V tomto ohľade by som povedal, že zapojenie civilných a ekonomických hráčov je extrémne dôležité a to preto, že ako povedal autor správy, hovoríme o cieľoch, e, ktoré sú často e, civilnými zdrojmi, napríklad v súkromnej sfére a tu potrebujeme si rozumieť kultúru toho, aby bezpečnosť bola každodennou činnosťou, každodennou súčasťou týchto činností a to je ťažké, ale musíme to zrealizovať, pokiaľ nebudeme môcť e, celkovo zahrnúť e, diskusiu o kyberbezpečnosti do diskusie o zvládaní rizika. Myslím, že máme isté skúsenosti so zvládaním rizika e, v spoločnosti a musíme túto kultúru šíriť do kyberoblasti a to preto, že zvládanie rizika je spôsob, e, ako zabezpečiť, že každý e, pochopí, že e, musí zahrať úlohu a nielen k tomu, aby sa zasadili o ochranu ich vlastných hodnot a majetko, informácie, peňazí, ale čo ešte dôležitejšie, aby neboli spôsobom a nástrojom niekoho iného, ktorý možno budeme mať e, zlé úmysly. A samozrejme, ako bolo povedané, toto e, nemôžno vyriešiť len e, dnes, ale rozhodnutie, ktoré sa príjme dnes, bude dôležité na ďalších 10 rokov, pretože kvôli procesu technologického rozvoja alebo spôsobu, akým mobilná komunikácia, mobilný prístup k internetu sa mení radikálne a preto musíme sa uistiť, že Európa a Európska únia bude môcť e, podporovať svoje hodnoty kedy si to zachováme a budeme to zdieľať, aby sme zachovali digitálne prostredie čo najotvorenejšie a najrôznorodejšie, pretože rôznorodosť sama o sebe je odolným opatrením, aby to bolo čo najviac interoperabilné. A ako sme videli, už sú štáty, ktoré zistili, že to nie je dobrý spôsob, ako rozvíjať toto prostredie, ak e, chceme toto prostredie zachovať e, ako otvorené pre spoločnosť e, aj podniky. No interoperabilita je len prvý krok a musíme to riešiť medzinárodne a musíme si vypracovať politiku spolupráce, ktorá to umožní a kolegovia z zahraničnej služby už zdôraznili, aké je to zložité, táto diskusia. Ďalej pár slov k tomu. Samozrejme, e, vychádza e, to z diskusie, ktorá e, prebieha a um, prvá je digitálna agenda k viceprezidenta, ktorý má na starosti informačné spoločnosti a rozvoj eh, infraštruktúry a kritickej politiky bol tu vypracovaný. Tiež sa tu zohľadňuje, čo komisia predložila v akčnom pláne pre vnútornú stratégiu a bezpečnosť a tiež medzinárodnú debatu, ktorá prebieha okolo nás. Už tu bolo veľa informácií o tom, ako sa tieto scenáre e, rozvíjajú. E, nesmieme prehľadať e, možnosť, že kyber útoky tiež budú viesť k fyzickým škodám. No, myslím, že prenik IKT do kritickej infraštruktúry vo všetkých sektoroch, aj to kľúčových sektoroch. Napríklad v doprave, kde je e, dôležité na diaľku ovládať tieto. Teda otázka, aké sú tieto dôležité, aké môžu byť nebezpečné tieto scenáre, kde e, sa vysvetľuje zraniteľnosť e, voči páchateľom týchto útokov. Musíme vyzlažiť e, cestu k medzinárodnému angažovaniu sa. V akčnom pláne sme sa angažovali s členskými štátmi v civilných zdrojoch v e, súvore krokov, aby sme začali spolupracovať e, na európskej úrovni v kritickom sektore IKT, aby sme zabezpečili, že všetci budú chápať, že IKT sektor je jediný, kde sa takáto politika môže vyskytnúť Samozrejme je tu ďalšia možnosť identifikácie kritickej infraštruktúry pre účel identifikácie kritickej infraštruktúry na no, akčný plán eh, Global No. angažovanosťou sa členských štátov nemôže nahradiť žiadny iný sektor a to sa robilo pre IKT, pretože IKT preniká všade a je veľmi zložitá a ťažko zistiť, že kto je za čo zodpovedný, aby sme posilnili úroveň bezpečnosti okolo nás a aby sme to robili, musíme to teda robiť, e, aby sme zorganizovali globálnu diskusiu o zvládaní rizika a diskusiu o debatách, aby sme prispeli k tomu, aby e, sme rozumne prispeli k tomuto prístupu. Nebudem hovoriť veľa o tom, že aké boli úspechy. A ja preskočím priamo k tomu, aký je ďalší postup, pretože sú tu viaceré v prvom rade je otázka, čo treba mať na zreteli. Bezpečnosť je spoločná zodpovednosť, nikto není vylúčený z úlohy a zodpovednosti. To je veľmi dôležité, pretože v 2001 sme sa zameriavali na koncového užívateľa. A toto je dôležité, pretože konečný užívateľ je zlý prvok v reťazci, ale musíme do toho zahrnúť všetky sektory, pretože oni majú dosah na technológiu, ktorá postihuje našu spoločnosť. A myslím, že najdôležitejšia, najinovatívnejšia v akčnom pláne je vytvorenie záložného plánu. Ak máme byť pripravený, musíme pochopiť, ako budeme spoločne pracovať a to znamená pochopiť, čo treba robiť na národnej úrovni a ako národný plán národný záložný plán musí prispieť a priniesť do obrazu potrebu pre európsku a medzinárodné angažovanie sa. Toto je extrémne dôležité, pretože ako som povedal na začiatku, otázka celej tejto diskusii je, že členské štáty majú primárnu politickú zodpovednosť, ak sa niečo pokazí. No, tí, ktorí musia konať, už nie sú vo vláde súkromný sektor musí zohrať dôležitú úlohu a súkromný sektor musí pochopiť ako a prečo a za akú cenu ich kroky sa budú posudzovať. A v neposlednom rade je tu spolupráca medzi členskými štátmi, spolupráca s členskými štátmi so súkromnou sférou, ktorá už je medzinárodnou platformou a ako ju ako podporovať všeobecný princíp a usmernenia dlhodobej stability a odolnosti digitálneho prostredia. A ďalej, internetová stabilita a odolnosť je našim programom od roku 2009, kde sme sa zameriavali na to, aby sme vyslovili, aké sú európske priority, ktoré treba propagovať na medzinárodnej úrovni, aby sme zabezpečili, že zatiaľ čo budeme riešiť základné prvky financovania tohto prostriedka prostredia. Tieto činnosti viedli k vysloveniu európskych zásad pre internetovú odolnosť a stabilitu a tieto sú k dispozícii a tieto vypracovajú spoločne s členskými štátmi v tomto kontexte, ktoré do istej miery už sú aktívom. A my sme sa pustili do verejného pripomienkového konania z dva mesiace a čo ešte dôležitejšie, e, my to robíme v spolupráci a kolega pre externú službu EU. Tieto služby sú s odpovednosťou pod predsedu a takisto sú za to zodpovedné a sa to robí spolu s kyberbezpečnosťou USA a my spolupracujeme vo všetkých DG aj v celej komisii a pracovná skupina medzi EU a USA a my sme vypracovali koncepciu, ktorá vyslovuje ktorá zahrania organizáciu synchronizovaných plnohodnotných e, cvičení z roku 2012-2013. riadne kyber incidentov je priorita, ktorá sa dotýka zodpovednosti. Druhá prioritná oblasť je verejno-súkromné partnerstvo. Z toho istého dôvodu, ako som povedal predtým, nemôžeme do toho nezapojiť súkromný sektor. Musíme zabezpečiť že budeme do toho zapájať súkromný sektor a tento bude v súlade s tým, aby zainvestovali do bezpečnosti, aby sa to vrátilo nielen tým, ktorí za to investujú, ale aby sa to vrátilo aj spoločnosti. A preto súkromná verejná sféra je oblasť, kde USA má veľmi veľký záujem a tu e, môžem hlásiť, že sme identifikovali um, pár oblastí spolupráce, z ktorých najdôležitejšie global na stratégia s verejným sektorom o tom, ako bojovať proti botom a šíreniu malvéru. V tejto súvislosti o tom pracujeme a vieme, že dostupnosť krajín ako je Nemecko, Holandsko, Švedsko, Dánsko sami rozvinuli isté stratégie, ako bojovať proti súkromnému sektoru a toto je vec, ktorú môžeme ponúknuť e, pre USA. Ale IKT nie je len pre komunikáciu, ako som povedal, IKT preniká a všade, je to dôležité pre všetkých a vidíme, že USA tu dosiahlo väčší pokrok a je dôležité, aby sme to zahrnuli ako otázku kyberbezpečnosti. No, nesmieme len pozerať na to, ako zaobchádzame s osobnými údajmi a musíme posudzovať to, ako šírime tok informácií až koncovému užívateľovi a ako mať tento obojstranný tok informácií. Ako to všetko vymeniť v rámci scenára hrozieb a to je fyzický systém. Ak niečo sa nepodarí, ak niečo zlyhá v Rumunsku, tak to bude mať vplyv na celý systém šírenia, celú sieť šírenia po celej Európe. Boli sme toho svetkami e, udalosti, ktoré sa uskutočnili pred niekoľkými rokmi v Nemecku, kde aplikácia legitímnych e, opatrení bezpečnosti smerom k zvládaniu incidentu v rámci internej siete e, mala kaskadovité e, dôsledky z dôvodu tejto previazanosti európskej. Malo to dopad na mnohopočetné krajiny, Belgicko, Francúzsko, aj iné v Európe v neposlednom rade v oblasti počítačovej bezpečnosti a jedna teda z priorit eh, počítačovej eh, kriminality, ale dám registor kolegom z DG Home, aby presne toto pomenovali, ale ide každopádne o zvyšovanie povedomia a nie len zvyšovanie povedomia o tých koncových užívateľov, ale mali by sme eh, jasne formulovať tie posolstva tak, aby sme podporili povedomie smerom, alebo u tých komunity, komunity ktoré musia konať. Tu nemám na mysli len ISP, internetových providerov, ale aj providerov technológií a služieb. To sú tí, ktorí e, oslovujú tých e, koncových užívateľov, ktorí nie sú tak dobre vybavení na to, aby riešili otázky počítačovej bezpečnosti nemám na mysle len užívateľov v domácnostiach, ale, čo je ešte dôležitejšie, lebo tu je aj istý hospodársky rozmer, ktorý nie je zanedbateľný a to sú teda malé a stredné podniky. Je to dôležité, pretože by to mohlo jasne pomenovať e, to, čo môže byť považované za nové požiadavky pre cloudy napríklad. Jedna z veľkých krajín európskych nedávno sa vyjadrila na konferencii, e, že ak na cloudy prejde veľká časť malých a stredných podnikov, čo predstavuje istú podnikateľskú príležitosť, aj bezpečnú príležitosť a bude podporovať v rámci tohto lepšie povedomie, lepšie osvedčené postupy pre bezpečnosť, tak e, vláda asi nebude môcť dovoliť v prípade, že bude existovať takýto cloud a v ňom bude združených niekoľko miliónov malých a stredných podnikov, že to nebude, nemôže odseknúť tieto siete a to nie je science fiction. Videli sme pred niekoľkými týždňami, čo sa stalo, pokiaľ ide o providerov takýchto cloudov, ktorí mali technický výpadok a to ovplyvnilo fungovanie niekoľkých desiatok zákazníkov, ktorí nemohli mať prístup, dočasne, mali dočasne zablokovaný prístup. Musíme zabezpečiť ďalej, že spolupráca, ktorú máme, že naozaj bude podporená zo strany členských štátov. Z tohto pohľadu musím povedať, že naozaj oznámenia, výsledky zistenia, návrhy komisie boli diskutované na neformálnom ministerskom stretnutí na konferencii Balaton Fired 14. a 15. apríla 2011 predsedníctvo Maďarske vypracovalo vyhlásenie, ktoré bolo základom e, formulovania záverov rady v tejto oblasti a tam sa môžete stretnúť aj s tou predstavstvou myšlienkou toho, čo bolo identifikované ako priorita pre členské štáty. To znamená, vzájomná podpora v predvečer schválenia záverov rady. Podpredsednička Kres zaslala list ministrovi maďarským a iným ministrom kopy, kde žiada o to, aby záväzok, ktorý bol prijatý v Balatom Pirede, pokiaľ ide o ten peer learning mechanizmus, aby bol sprístupnený ako nástroj podpory pre členské štáty aby sa do toho vložila aj ENISA, aby naozaj došlo k zvýšeniu tej spôsobilosti, aby to bolo naozaj súčasťou záverov rady. Nie je to tam ale silnej formulácii, podobe silnej formulácie, ako si to želala komisia, ale napriek tomu už tam vidíte zárodok takéhoto mechanizmu. Diskusia sa týka toho, ako zabezpečiť takéto niečo, ako to nastaviť, ako zabezpečiť realizáciu. A už sme dostali, tak povediať, vyhlásenie záujmu alebo uchádzanie sa o tento, tento projekt zo strany niektorých českých štátov. Treba rešpektovať tú primárnu zodpovednosť eh, tých jednotlivých členských štátov a tie členské malé štáty, ktoré zostávajú, budú musieť požiadať o pomoc, o spoluprácu a tu je veľmi dôležitá úloha Enisy. Ešte posledná zmienka o Enisa. Diskusia o budúcom mandáte je veľmi dôležitá v tomto kontexte. My sme prišli s návrhom ohľadom reformy ENISE, hlavne aby podporovala spoluprácu a aby boli zadefinované kvalitnejšie údaje a informácie. To by malo byť základom rozhodovania politického na národnej európskej úrovni. Ak už môžeme niečo využiť z toho existujúceho mechanizmu, napríklad e, oznámenia o porušení alebo narušení o bezpečnosti e, v rámci tých článkov predmetných, alebo v zmysle článku 4, kde sa hovorí o povinnosti hlásiť narušenie údajov dát. Musíme zabezpečiť, aby ENISA e, poskytovala posúdenia tretej strany vo veciach a skutočných situáciách, e, ktoré sa týkajú počítačovej bezpečnosti v Európe a to všetko použijeme na naše aktiv- e, potrebujeme naše aktivity. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem, pán Žansky. Ďakujem pekne, sme tu spolu s Markom Arnom Harfrikom, kolegom. On začne prezentáciu, pôjde tam, eh, lebo preskočí niektoré slajdy, nebude opakovať to, čo už bolo povedané a ja potom nadviažem na eh, smernicu o počítačových útokoch. Ďakujem. Yes, good morning or good day also from my side, even if you can't. Dobrý deň, z mojej strany, aké možno nevidíte. Veľmi odvážni ste boli, budeme teraz veľmi rýchli. Nechceme opakovať v našej prezentácii to, čo už zaznelo obšírne tu. Preto by som začal s týmto. To je slajdom, touto presvitkou. Máme za sebou neuveriteľný víkend. Je pomerne náhoda, ako náhodou, že nás naplánovali tu e, na toto, tento meeting. Mali sme útok proti španielskej polícii, mali sme útok namierený na Medzinárodný menový fond, potom Citibank Group. E, dátové údaje mnohých zákazníkov boli narušené, čiže vidíte, že stále prebiehajú nejaké útoky. Pani Aklár, e, v odpovedi na otázku z fóra povedala, že by sme nemali očakávať, že vojenské zložky alebo dokonca NATO prevezmú teraz na svoje plecia ochranu počítačovú veľkú časť. Tu navidíme titulku z ekonomistu časopisu e, minulého roku, myslím, hovoríme, ale my z pozície komisie, my sme není tak zodpovední za politiku obrany, ako pravdepodobne viete, čiže to, čo si vypočujete teraz, tak to bude viac z pozície počítačovej kriminality. E, počítačové čo? Kyber čo? to sme už počuli dnes a ja som sa pozrel aj do tej štúdie. Určite tam nájdete všetky rozdielne definície, či už hovoríme o počítačovej bezpečnosti, počítačovej obrane, počítačovej kriminalite. Otázku, ktorú vám chcem tu predostrieť, je, e, keď zadefinujeme stratégiu počítačovej bezpečnosti, e, je to zároveň prevencia počítačovej kriminality? Možno nie. Tá fragmentácia zaznela. To je jedna z vecí, ktorú chce vyriešiť aj komisia. Je tam toľko aktérov, ktorí sú zapojení v súčasnosti do počítačových záležitostí, či sú to ministerstva obchodu, ministerstva spravodlivosti, ministerstva vnútra, takisto aj ministerstva obrany. Sú tu členské štáty, je tu institucionálne nastavenie, inštitucionálny rámec. Počuli sme o všetkých tých medzinárodných iniciatívach, ktoré prebiehajú. Mali by sme e, vystúpiť z tých zabehaných hodničkov a naozaj sa pozrieť spolu na ten veľký obraz na tú, na tú celkovú situáciu. Prejdem teraz priamo na aktivity komisí na tomto poli. Chcel by som spomenúť jednu vec, skôr ako odovzdám slovo kolegovi Radomirovi Janskému. Komisia dostala úlohu od Rady, aby vypracovala štúdiu realizovateľnosti eh, pre zriadenie strediska pre počítačovú kriminalitu Európskeho strediska Takéto stredisko už bolo naznačené aj v správe o vnútornej bezpečnosti a hovorilo sa o tom, že do 2013. by malo začať svoju činnosť. Nedávno sme spustili štúdiu realizovateľnosti v tejto veci, čo má byť vlastne náplňou práce tohto strediska. Na to dá odpoveď štúdia realizovateľnosti a kde sa aj bude nachádzať teda toto stredisko. Prvé výsledky tejto štúdie realizovateľnosti predpokladáme, že budú v návrhu správy do konca tohto roku a potom záverečná správa na začiatku roku 2012. Chcem vás upozorniť, e, a určite pochopíte, že je to pomerne ambiciozný časový rámec, e, aby sme boli schopní v takomto teda rámci aj realizovať prvé kroky a činnosti strediska tu je grafické znázornenie, zobrazenie, ako by takéto stredisko mohlo fungovať. Pretože čo vlastne stredisko znamená? Stredisko má zhromažďovať nové dohromady isté súčasti e, skladačky, čiže školenia a e, aktivity, pokiaľ ide o vzdelanie znalosti. Ďalšia vec, a tu sme už počuli dnes, e, ide o tie podstatné informácie, o tie skutočné počítačové prehrešky a počítačové trestné činnosti všimne si nejaký užívateľ, že sa deje takáto vec a je to e, nahlásené do tej platformy po vyhodnotení takéto informácie. V prípade, že je to vyhlásené ako vhodné a za vhodné, tak potom to príde k prenosu na platformu Európsky počítačov, Európsku politickú e, počítačovú kriminalitu. Potom je možné to využiť na spravodajské účely, na školiace účely. Samozrejme, očakávame že stredisko, že z pohľadu tohto strediska bude možné aj iniciovať niektoré vyšetrovania. Aké sú rizika? E, stredisko pre počítačovú kriminalitu bude musieť pokrývať, a to už je pokryté aj v tej štúdii realizovateľnosti, bude musieť vyriešiť e, definíciu rozhrania medzi počítačovou kriminalitou a počítačovou bezpečnosťou v tom širšom kontexte je vysoko závislé a nepočuli sme teraz zatiaľ tak veľa o úlohe, ktorú budú zohrať členské štáty, ale bude vysoko závisieť od úsilia členských štátov, lebo ten princíp je veľmi jednoduchý. To, čo dáte do toho, to dostanete od, z toho. Ak nebudú informácie zo strany členských štátov e, posúvané na európsku úroveň, problém, ktorý e, koláči, pokiaľ ide o iné oblasti trestnej činnosti, vidíme to z pohľadu prevádzky bežnej Europolu, tak potom nedostaneme tú dodatočnú pridanú hodnotu, to chcem jasne zdôrazniť z tohto miesta. A je tu už aj značné množstvo úloh, politickí lídry to dali do rôznych záverov rady tá štúdia realizovateľnosti bude musieť posúdiť, do akej miery je to realizovateľné všetky tie úlohy. E, teraz e, dám priestor kolegovi Janskému, ktorý bude hovoriť o tom právnom návrhu, ktorý je teraz predkladaný a takisto o pracovnej skupine EÚ, Spojené štáty. Áno. Turn it off. The micro. turn it off The micro. Micro. Thanks very much. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa pridám Andrásovi, pokiaľ ide o ďalšie dovysvetlenie toho, ako bude fungovať, fungovať táto pracovná skupina EUS. Táto pracovná skupina na vysokej úrovni bola zriadená minulý rok v novembri. Má dva prúdy. Je to počítačová bezpečnosť, počítačová kriminalita. Pokiaľ ide o počítačovú kriminalitu, tam sme súhlasili s troma prioritami na tej pracovnej úrovni. Je to na jednej strane správa riadenie internetu a videli sme v tých odporúčaniach, že by sme sa mali, mali viacej zaoberať týmto. Čiže to robíme aj v rámci EU ako pracovná skupina. Samozrejme, otázka zneužívania názvov domén a internetových protokolov, adres internetových protokolov, to sú tie podstatné záležitosti. Ďalej je tu vzťah s internetovou spoločnosťou pre Assign Names and Numbers, ICANN Teraz sú tu registre pre IP adresy. Toto všetko je veľmi komplikovaný proces, ale musíme to riešiť. To je jedna z priorít EÚ ako pracovnej skupiny. Ďalšie dve veci sa týkajú boja proti detskej pornografii a budeme mať e, stretnutie 28. 29. júna spolu so Spojenými štátmi s e, ministerstvom vnútra a vnútornej bezpečnosti, národnej bezpečnosti, FBI akceptovali účasť takisto viacero expertov z úrovne členských štátov. Budeme riešiť e, technologické otázky, e, teda otázky, ktoré sa týka vymazávania, zobrazení detskej pornografie z internetu a, a takisto budeme riešiť e, problémy, ktoré sa týkajú hotline a vymáhania zákonnosti a občanov. Ďalšia Čas priorít sa týka implementácie dohovoru eh, Rady Európy o počítačovej kriminalite. Ešte stále 9 členských štátov EÚ neratifikovalo dohovor. Všetky podpísali, ale 9 ešte nepristúpilo k ratifikácii. A často poukazujú eh, ľudia eh, zvonka, mimo EÚ, že by sme si najskôr mali dať veci do poriadku doma, na vlastnom Prahu, tak povedz upratať, skôr ako navrhneme štátom mimo EÚ, aby sa pridržiavali dohovor, aby ho podpísali. Čiže spoločný list od Cecilie Malmström, komisárky a na námestníka generálneho sekretára Rady Európy bude zaslaný deviatim členským krajinám, ktoré ešte neratifikovali dohovor. Toľko k implementácii priorít. Pokiaľ ide o nástroje trestného práva, hovorili sme o tých rozdielných prúdoch, rozdielných vetvách počítačová bezpečnosť. Hovorili sme o, o tej odolnosti alebo také flexibilite kritickej infraštruktúry, hovorili sme o vonkajšom rozmere vzťahu s medzinárodnými organizáciami, ale takisto máme aj nástroje trestného práva, ktorými môžeme bojovať proti počítačovej trestnej činnosti a počítačovým útokom. Máme tu od roku 2005 už rámcové rozhodnutie, rámcové rozhodnutie o útokoch e, proti informačným systémom. Ehm, pred dvoma rokmi sme vypracovali implementačnú správu, kde sme konštatovali, že viac menej 20 z 27 členských krajín implementovalo toto rozhodnutie a takisto sme zaznamenali teraz samozrejme incident v Estonsku, to bolo to bol také, taký budiček, to bolo také naozaj, že nám to otvorilo oči mnohým a to vrátane aj komisie Samozrejme uvedomili sme si, že útoky vo veľkom rozsahu sa stali štandardom a že sú veľmi rozšírené a že je treba proti ním bojovať. Takže e, práca smerom k novému návrhu, ktorý bol predložený komisiou v septembri minulého roku, tá nová e, smernica o útokoch proti informačným systémom vychádza práve z tejto hrozby, z myšlienky, že sa musíme sústrediť na takéto rozsiahle útoky. Často hovoríme o botnetoch, bots, to sú nástroje, ktoré spôsobujú vytvorenie tých sietí botnet, teda tých e, kompromitovaných počítačov, ktoré môžu byť zdrojmi útokov naraz a môžu spôsobiť e, zrútenie systémov. Ja teraz v krátkosti spomeniem návrh komisie, aké boli tie hlavné novinky obsiahnuté v návrhu. Ako pravdepodobne viete, Rada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti prijala minulý piatok všeobecný prístup k návrhu komisie a teraz stručne sa zmiením o tom všeobecnom prístupe in LIBE committee, which is the leading vo výbore LIBE, ktorý je eh, gestorským výborom eh, v tejto téme, eh, diskutoval o tejto téme dva alebo trikrát a myslím, že bude zorganizované vypočutie na túto tému. A dúfame, že sa do tej diskusie zapojíme tiež. Takže škótske návrh komisie eh, penalizuje využívanie botnetov napríklad, alebo iných nástrojov. My ich voláme nástroje, teda nechceme hovoriť o špecifických technológiách, eh, pretože sa môžu, eh, môžu tie útoky zmeniť alebo nástroje zmeniť v budúcnosti, takže sú to nástroje na vykonanie e, e, narušení. Ide o teda nelegálny prístup k informáciám, k nelegálna systémová interferencia alebo e, e, nelegálne preniknutie. Je to e, nový trestný čin, ktorý sa definuje v smernice. Iné, tie predchádzajúce tri už boli definované v, rámcovej, v rámcovom e, rozhodnutí. E, náš e, návrh e, e, tiež zlepšuje policajnú spoluprácu na úrovni EÚ. Ide o permanentné kontaktné body, vrátanie záväzkov na informáciu v rozmedzi 8 hodín od požiadania to je niečo nové, totiž ten časový limit 8 hodín. Dúfam, že toto ustanovenie E, zlepší e, e, riešenie otázok naliehavých dopytov pri kybernetických útekoch. Teda reakcia, informácia je veľmi dôležitá. Takéto niečo potrebujeme. Aj keď to nie je riešením situácia a myslíme si, že hodín je, je priechod no lehotou. Tiež tam je povinnosť zbierať eh, štatistické údaje, eh, pokiaľ ide o počtačové útoky, eh, pretože teraz to bolo dosť rozmazané. A napokon je tu zvýšenie sankcií a, a je to vlastne sankcia väzenia až 2 roky alebo a 5 rokov. Rámcové rozhodnutie malo sadzbu, trestnú sadzbu maximálne 1 rok a je možno dôležité zdôrazniť, že toto sú maximálne trestné sazby. tak ako je tomu v trestnom práve. Teda najmenej e, je minimum, ale my dvíhame e, tú maximálnu hranicu. Teda e, hoci ten skutočný trest môže byť nižší, ale my chceme, aby členské štáty zvýšili maximálnu sadzbu. Teda E, zavezujeme vlastne e, tie členské štáty, ktoré majú nižšie maximálne trestné sadzby. E, samozrejme, môžu to byť aj 3 mesiace, zá, zá, záleží od závažnosti trestného činu, ale pokúšame sa zvýšiť maximálnu trestnú sadzbu. Teda ide o naznačenie skutočnosti, že toto sú závažné trestné činy. V našom návrhu máme tri priťažujúce okolnosti ak ide teda o e, kriminálnu organizáciu, potom e, ak sa využíva nástroj na vykonanie tohto trestného činu, napríklad botnet, e, a keď je tým poškodených e, niekoľko počítačov, a potom štvrtá okolnosť, ak e, sa ten útok využije spoofingom, teda za využitia ukradnutých identít. Toto sa stále častejšie vyskytuje a myslíme si, že sú to najnebezpečnejšie formy, e, pretože to je zneužitie e, ľudskej dôvery, teda keď sa e, posielajú e-maily, ktoré zdá sa prichádzať z vašej vlastnej organizácie. To sa stalo napríklad proti komisii a proti iným organizáciám v členských štátoch. Teda vy sa nazdávate, že ten e-mail je autentický, ale je falošný, pretože podrobnosti sú odlišné, ale vy to nezbadáte lebo to nepreverujete. Teda zdá sa, že ten e-mail prichádza od osoby, ktorá je skutočná osoba, ktorá pracuje v organizácii, má to prílohu, ktorá je prepojená s podnetom alebo obsahuje vírus a e, teda je tam výzva, aby ste otvorili ten e-mail a tým pádom vlastne poškodíte celú sieť. E, Ehm, počuli sme od rôznych expertov, že sú tu prípady ehm, pro, útakov proti komisii, napríklad s využitím identity komisára na vzbudenie dôvery ehm, u zamestnancov komisie. Takže chceme sa zamerať na takýto spôsob postupu. Ten všeobecný prístup bol schválený minulý piatok v Rade a e, vítame úsilie maďarského predsedníctva, aby sa posunulo v tejto téme a, a to rýchle s týmto návrhom. Trvalo to v podstate 5 mesiacov, aby sa to prerokovalo v rade. Ale akokoľvek je to kompromis, nie je to to, čo bolo v pôvodnom návrhu komisie. My ale vítame úsilie Ehm, máme svoj názor na viaceré kompromisy, ktoré sa objavujú v texte a ja ich teraz predstavím, lebo si myslím, že je veľmi dôležité, aby e, parlament registroval ten všeobecný prístup rady a, a tiež, aby parlament poznal názor komisie. Takže začneme tými pozitívnymi. Komis, e, Komisia víta zvýšenie maximálnych trestných sazieb na dva roky z predchádzajúcej úrovne jeden rok. Vysiela to správny signál, e, pokiaľ ide o riešenie a rozhodnosť EÚ e, bojovať e, proti počítačov. Vítame tiež, že boli pripojené alebo rozšírené priťažujúce okolnosti. Je tam nová priťažujúca okolnosť, E, teda ak je útok namierený proti kritickej informačnej štruktúry a návrhovaná trestná sa zbaví tam maximálne 5 rokov. Vítame to, že rada e, e, zdieľa potrebu kriminalizáciu nástrojov, ktoré sa používajú na vykonávanie trestných činov. Je tiež potrebné zrýchlenie spolupráce členských štátov, keď čelia počítačovým útekom a tiež e, zbieranie štatistických dát, e, pokiaľ ide o počítačovú kriminalitu. Teraz tie menej pozitívne výsledky e, pokiaľ ide o aplikáciu priťažujúcej okolnosti, tak tá sa znižuje len na dva trestné činy, články, podľa článkov 4 a 5, teda nelegálny E, nelegálna intervencia e, s údajmi a systémy. Teda nie ďalšie 2, 3 a 6, teda nelegálny prístup a nelegálny prienik. A to je škoda, pretože e, celá smernica sa zakladá na pojme E, priestupkov, ktoré nie sú e, menej závažné. Ide o závažné priestupky. A my e, samozrejme chceme predísť nejakej nadmernej kriminalizácii menej závažných priestupkov. Stále sú tu mladí hekery a tých nemožno nadmerne kriminalizovať. My sa chceme zamerať na široké, organizované kriminálne činy. A myslíme si, že tu je dostatočná ochrana e, v našom návrhu. Škoda je tiež to, že e, e, rada nepodporila zachovanie článku 9.5. Ide o priťažujúce okolnosti, keď sa útoky využívajú s použitím cudzej identity. pretože sme ako komisia vysvetli, predsedajúci prerušil rečníka e, a upozornil ho aj na plynúci čas. Teda ide o rozosielanie e-mailov, pokračuje rečník e, s, in, s infikovanými prílohami. Teda potrebujeme e, nástroj, ktorý bude postihovať odsudzenie identity a to je škoda, pretože toto sa stále viac rozširuje a je veľmi obťažné proti tomu bojovať, e, pretože to zneužíva ľudskú dôveru. Na záver vítame kriminalizáciu manipulácie e, s nástrojmi na vykonávanie takýchto závažných trestných činov a e, problémom je, že č, pokiaľ ide o dôsledky týchto útokov, nepovažuje sa to za príčežujúcu okolnosť. My si myslíme, že súčasný text, eh, eh, ktorý hovorí, že sa to musí týkať eh, širšieho systému, širšieho počtu informačných systémov, teda mnohí útočia na tisícky informačných systémov denne a nie sú za to postihnutí. Ale tieto eh, útoky sú potenciálnou hrozbou. Záverom eh, chcem povedať, že táto diskusia prebehla vo výbore LIBE. Toto je právny nástroj, eh, pokiaľ ide o počítačové útoky. neviem, sa celej téme počítačovej kriminality a nerieši tému počítačovej kriminality. Sústredí sa len na počítačové útoky a ak sa chceme venovať a riešiť e, počítačovú kriminalitu, tak potrebujeme asi iné nástroje, iné ustanovenia, e, ktoré, e, ktoré možno nemusia byť nevyhnutne právnymi nástrojmi. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Posledná otázka, pán Galer. Ďakujem. Ja sa teraz nechcem pýtať nejaké zásadné otázky k týmto témam. Môj záver z tohto vypočutia je, že všetky služby, ktorých sa to týka, si uvedomujú problémy. E, ja som rád, e, že som e, sa dozvedel, že 6. júna bolo stretnutie, o ktorom ste hovorili, pokiaľ ide o jednotlivé služby a pokiaľ ide o EEAS. Generál Popovský sa zúčastnil tohto zasadnutia a to je dob- vývoj dobrým smerom Mám otázku e, na pána Vila Longu. Na akej úrovni EAS bude riešiť e, e, túto tému. Keď sa pozerám na vaše postavenie, tak to je veľmi všeobecná funkcia. Máte nejaké oddelenie, ktoré sa špecificky venuje FEEAS tejto téme a pokiaľ ide e, o Centrum pre počítačovú kriminalitu, tak tu je otázka, kam to umiestniť. Často sú naše štruktúry zdvojené, pokiaľ ide o prácu komisie a EEAS, teda kde by také centrum bolo umiestnené. Bude to tiež čosi, čo je medzi. Ja by som bol rád, keby výstupy takéhoto centra e, boli, boli, boli dobré. A teda tu je tá druhá otázka, kde by to malo byť umiestnené. Ďakujem. E, stručne poviem, je tu e, niekoľko, niekoľko takýchto služieb. Niektoré sa týkajú počítačové kriminality, ale tá hlavná práca je umiestnená, pokiaľ ide o, o generálne rejiteľstvo pre bezpečnosť a my teraz robíme nábor, e, pokiaľ ide o expertov, lebo to nadobúda na význame. Ja len dočasne zastupujem e, túto funkciu, lebo je neobsadená a hľadáme, e, hľadáme na to odborníkov, teda niekedy v lete alebo na konci leta bude to miesto obsadené. Ďakujem veľmi pekne. Chcem všetkým rečníkom poďakovať a toto je záver zasadnutia. Ďakujem.